Good morning, everyone. Dobré ráno. Začneme naše zasadnutie. Budem vystupovať po španielsky, pokiaľ potrebujete preklad. prvým bodom je schválenie programu rokovania, ak súhlasíme. Ešte jedna pripomienka bodu 11 sa budeme venovať po bode 8. Navrhujem túto zmenu, ak súhlasíte. Konštatujem, že program rokovania je schválený. Druhým bodom rokovania je schválenie zápisnice. Máte ich dispozícii, čiže mohli ste si ich prezrieť. Neviem, či je nejaký problém, pani Verte. Ne, nemáme tlmočenie do angličtiny? Pozrieme sa na to, hovorí pani predsednička. Ora si? OK. Už áno, dobre. Ak súhlasíte, schválime priloženú zápisnicu, prejdeme ďalej k oznámenia predsedajúcej. Viete, že 25. novembra je Medzinárodný deň proti rodovému násiliu, boja proti rodovému násiliu. Parlament sa bude zúčastňovať na globálnej iniciatíve ehm, Oranžový svet, teda ukončíme násilie na ženách a dievčatách budovy budú osvetlené na oranžovo, aby sme sa pripojili k tejto globálnej iniciatíve OSN. Ďalším oznámením je to, že 14. decembra sa bude konať mimoriadne zasadnutie výboru v Štrasburgu. Vymeníme si názory s pani komisárkou Jourovou, pokiaľ ide o e, pri, politické priority v oblasti rodovej nerovnosti. Rodovej rovnosti, prepačte. Môžeme prejsť na ďalší bod. Hlasovanie máte pripravené svoje kartičky, čiže začneme hlasovať o správe, ktoré sa týka mm, ktoré sa týka výročnej správy k ľudským právom a demokracie vo svete 2014. Pani Beferil, nech sa páči, chcete sa ujať slova. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, ja som chcela predovšetkým poďakovať e, všetkým členom nášho výboru za podporu, za predložené návrhy, ktorých bolo naozaj veľa. Mm, ide o nesmierne dôležitú tému, samozrejme, mali sme stanovisko druhá DV, a chcela som najmä poďakovať e, poradcom, asistentom, ktorí spoločne pracovali na našej správe. Snažili sme sa samozrejme pracovať čo najlepšie a ja mm, dúfam, že že sa to nestane bežnou praxou v skupine socialistov, to, že na poslednú chvíľu takmer sa začali meniť kompromisy a celé sa to skomplikovalo. Našťastie e, sme to všetko vyriešili ústnym pozmenujúcim návrhom a ja vás pokorne prosím z mojej strany, aby sme si to na budúce povedali skôr a nenechávali to na poslednú chvíľu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Beseril. Prejdeme teda k hlasovaniu. Teda kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, e, číslo 2 za, proti, Zdržali sa? 5. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutá, zamietnutý, 39 za, proti, zdržali sa, prijatý, 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Máme ústny pozmenujúci návrh, ktorý predložila pána Rodri- pani, Ro- pani Rodriguez za, proti, zdržali sa, prijatý, 50 za, prepašte, na, pr- prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Nie, tá druhá časť mi nie je jasná. Poďme si to skontrolovať elektronicky, čiže druhá časť. Časti, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. opätovne musíme otvoriť hlasovanie. Otváram hlasovanie k druhej časti. Áno, funguje, dobre. Končím hlasovanie. Máme tu 14 hlasov proti, pretože jeden, za, jeden člen zelených e, nemá kartičku, ale hlasoval proti. Ines. Dobre, čiže druhá časť je zamietnutá. Druhá časť čísla 50. Poďme číslo 51 za, proti, zdržali sa, schválený. 52 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Máme ústny pozmeňovací návrh číslo 53 za, proti, zdržali sa, schválený. 54 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti,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 zdržali sa, potvrdíme elektronicky k druhej časti, nech sa páči, otváram hlasovanie. Prijaté. Poďme k 63. na dve časti, k prvej časti za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, proti, zdržali sa prijaté, 67 za, proti, zdržali sa prijaté 69, dve časti, prvej časti za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. kompromis na číslo 5 za, proti, zdržali sa schválené, 6 za, proti, zdržali sa prijatý 77 za, proti, zdržali sa prijatý 78 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Máme ústny návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Poďme na 84, tam má dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 85 za, proti, zdržali sa, prijatí, 86 za, proti, zdržali sa, prijatí, 87 za, proti, zdržali sa, prijatí, 88 za, proti, zdržali sa, Poďme si to overiť elektronicky. 88. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Zamietnutý. 89 za. Proti. Zdržali sa. prijatí. 90 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Číslo 4 ústny návrh za, proti, zdržali sa prijatý. 92 za, proti, zdržali sa zamietnutí 93 za, proti, zdržali sa prijatý. 94 za, proti, zdržali sa prijatý. 96 za, proti, zdržali sa, prijatí. 95, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. 97. Tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 68, dve časti, prvá... Nie? 68 vypadáva, ak bude 98, teda tým pádom prejdeme proti, držali sa, zamietnutí, 99 za, proti, zdržali sa, prijatí, 100 za, proti, zdržali sa, prijatí, 1 za, proti, zdržali sa, po, potvrdíme elektronicky, pozmeňujúci návrh číslo 1, pani Rena. Prosím, skupina SAD žiada o kratučku prestavočku. Je to možno, prosím? Ja. Ah. Lebo nám chýba jedna strana v našom hlasovacom zozname. <laughs>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 Vale, parece que podemos... Eh, Dá sa, že môžeme pokračovať hlasovaním. Boli sme pri čísle 1. Máme to skontrolované, teda ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa, potvrdíme elektronicky číslo 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Číslo 2 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Číslo 3 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Číslo 5 za. Zdržali sa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 13 za, proti, zdržali sa, prijatí, 14 za, proti, zdržali sa, prijatí 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. E, skontrolujeme 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutá je 16. tým pádom. 17 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 18 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí.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 zdržali sa, prijatí 23 za, proti, zdržali sa, prijatí, osmička za, proti, ehm, zdržali sa prijatí. Poďme k 28. za, proti, zdržali sa, overíme, k 28. overíme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh vypadáva. Dvojka vypadáva, pokiaľ ide o jednotku na dve časti. K prvej časti za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme elektronicky teraz, takže otváram hlasovanie k stanovisku ako takému, uzatváram. Takže schválený, prijatý 23 za 6 e, proti. Gratulujeme. Y pasamos a la siguiente votación. Ideme k ďalšiemu hlasovaniu. Ide o odporúčania komisie, pokiaľ ide o rokovania TISA, začneme kompromisom číslo 3 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 4 za. Proti zdržali sa prijatí. Číslo 30 za. Proti zdržali sa prijatí 31, ústny pozmeňovací návrh eh, pani noj, ktorý sa bol zapracovaný za, proti, zdržali sa, neviem aký je výsledok, čiže budeme hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. Nie? Áno? Dobre, takže zamietnutý. 32 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa Overíme si 34. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Číslo 5. Kompromis číslo 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 38 za. Proti Zdržali sa zamietnutý kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, kompromis číslo 6, končím hlasovanie, prijatý. Kompromis číslo 7 za, proti, ten bol stiahnutý. Čiže kompromis číslo 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Či, kompromis číslo 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Číslo 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si 55. -ku. Uzatváram. Zamietnutý 14 proti 56 za proti zdržali sa zamietnutí 57 za proti, zdržali sa zamietnutí, 59 za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky 59. -ku. Niekto ešte nezahlasoval, dobre. Zamietnutý 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 61 na dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, no je to tesne, takže overíme si to, takže k prvej časti 61 končí, nie, áno, schvál, prijaté, áno, 15 14. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 62 nehlasuje sa, lingvistická záležitosť. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa prijatí. 67 za, proti, zdržali sa prijatí, 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 70 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis číslo 1 za. Dobre, overíme, 70 overíme, otváram hlasovanie. O, končím hlasovanie. Mám prijatý. Nie, určite som nebola schopná to zrátať tak rýchlo. E, takže kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Číslo 3, to sa e, hlasuje aj s ústnym pozmeňovacím pani Nojcho, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale nebudem to riskovať. Poďme si to overiť elektronicky, takže k trojke otváram hlasovanie. Prijatý. Číslo 5, tam je pozmeňovací návrh pani Žitňanské, takže za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 7, opätovne za, proti, zdržali sa prijatý. Číslo 9 za, proti, zdržali sa prijatý. 10, ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa, myslím, že prijatí, ale overíme. 12 otváram hlasovanie. niekto ešte... Ak nechce hlasovať v poriadku. Dobre, končím hlasovanie. Prijatý. Číslo 13. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 15 za. Proti zdržali sa prijatí, e, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Poďme hlasovať k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. prijatá správa, že 20 za 9 proti, nikto sa nezdržal. Pues muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Končíme hlasovanie, ale komisia, ale teda výbor pokračuje a prejdeme na bod číslo 8 nášho programu. Ide o stanovisko k vykonávaniu a preskúmaniu stratégie EÚ Stredná Ázia. Správodajkyňou je pani Girling. Dve minútky počkáme ešte. Bueno, pues vamos a comenzar... A... Ah. Budeme pokračovať v práci nášho výboru. Hovorila som poprosím, začneme. Um, poprosím vás, ak ešte diskutujete, um, tak potom mimo miestnosti, pretože tu už budeme pokračovať v práci. Ďalším bodom je správa o vykonávaní a preskúmaní stratégie EÚ Stredná Ázia a pani Girling je spravodajkyňou, je autorkou materiálu. Ja teraz rozdávam slovo, nech sa páči, môžete nám predstaviť túto správu. Pani Girling. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem sa úvodom poďakovať pred eh, sekretariátu za eh, prácu, ktorú vynaložili pri vypracovaní tohto eh, tohto stanoviska e, pod mojou gestiou a veľmi mi pomohli aj tieňoví spravodajcovia. Tí z vás, ktorí nepoznajú veľmi Strednú Áziu, tam ide o 5 krajín, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazachstan a, a Tadžikistan. Stredná Ázia predstavuje v rámci Ázie tú strednú lokalitu no a musíme si uvedomiť, že E, táto oblasť Ázie má hlboké historické korene a to ovplyvňuje tradície, kultúru aj postoje a názory e, v tomto regióne. Takže toto je stanovisko je pre AFED, ktoré vypracováva správu ohľadom e, stratégie EÚ e, voči Strednej Ázii. Takže ako viete, takéto mm, stanoviska majú obmedzený počet strán, takže nemohla som tam všetko dať, čo by som si bola prijala. Vzhľadom na tú skutočnosť, že Strednú Áziu tvorí 5 e, e, nezávislých samostatných štátov, bolo pomerne ťažko nejak zoskupovať výzvy a príležitosti, ktoré sa núkajú, ale pokúsim sa e, venovať pozornosť tomu spoločnému. Takým spoločným faktorom je násilie, ktoré sú vystavené ženy. Všetkých 5 krajín, sú, všetkých 5 krajín je signatárom pri deklarácie OSN. Treba si uvedomiť, že je tam vysoká miera e, sexuálneho a fyzického zneužívania žien je potrebné, aby toto bolo vnímané ako prioritná úloha pre Strednú Áziu, aj keď viem, že sa to bude ťažko presadzovať. Viem, že nielen mňa, ale aj mnoho ďalších kolegov tu prítomných e, si uvedomuje tento problém. Obchodovanie s ľuďmi je tiež veľký problém a vlastne v troch týchto piatich štátoch výrazne narastla práve táto obchodná aktivita. Bolo by veľmi dobré, aby e, sa e, pomohlo e, tým najzraniteľnejším Musíte si uvedomiť, že e, v e, štatút zraniteľná osoba, tá sa vzťahuje na veľké percento populácie. Ak označujeme ako zraniteľné tí, ktorí, tí, ktorí sú vystavení bezprostredne domácemu násiliu alebo iným formám násilia, tak hovoríme o veľkom percente e, populácie. Preto by som apelovala na prokurátorov v týchto piatich štátoch, aby tomu venovali väčšiu pozornosť. Bez pochyby je tu veľmi veľa vízie v regióne, ale v mojom stanovisku som chcela e, hovoriť aj o dosiahnutom pokroku, hovoriť aj o pozitívach e, v ktorom regióne. Ale samozrejme, ten dosiahnutý pokrok nie je zďaleka taký, aký by sme si prijali, ale treba vyjadriť uznanie tam, kde uznanie prináleží. 58% tých, ktorí sú zamestnaní v polnohospodárstve v Strednej Ázii, sú práve ženy a ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v voľnohospodárskej činnosti, takže mňa by zaujímalo, do akej miery e, tieto ženy aj vlastnia tú pôdu, ktorú obrábajú. E, takže pozmeňujúce návrhy týkajúce sa vlastníctva pôdy a úlohy žien v voľnohospodárstve sú vítané. Chcem hovoriť aj o veľmi konkrétnej oblasti, o ktorej hovorím aj v mojom stanovisku. Až do nedá ešte do nedávnej doby muži v Kyrgyzstane mali možnosť uniesť ženu, ktorú si vyhliadli, že by ju chceli za manželku a potom sa s ňou oženiť. Nebola to výnimka, práve že to bola veľmi zažitá tradícia. Jednoducho nejde o to, že si klaknete na kolena so snubným prstenom, ale uchmatnete si ženu vašej voľby a e, od, odidete s ňou. Až minulý rok došlo k zmene v legislatíve a takéto únosy neviest sa stali trestným činom a je dôležité, aby bol aj uplatňovaný e, tento zákon. My e, vieme e, zo skúsenosti, že aj napriek tomu, že je nová legislatíva, to správanie sa nezmení zo dňa na deň, takže je tu ešte veľký priestor na zlepšenie situácie, aj keď samozrejme treba uznať ako chválihodný počin, že takýto zákon bol prijatý. Hovoríme o tom aj v stanovisku, ale treba podporiť tých v Kyrgyzstane, ktorí bojujú za to, aby dôsledne sa uplatňoval tento zákon v praxi eh, skutočne teším sa na vyjadrenia tieňových spravodajcov a všetkých tých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Girling za vaš, za predstavenie správy. Udelujem teraz slovo tieňovým z rozličných skupín za PP pani Gabriel. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa prvom rade poďakovala pani Girling a zablahoželala jej k vynikajúcemu návrhu stanoviska, naozaj veľmi informatívne. Je to pozitívny, motivačný prístup a to sa nevždy deje v stanoviskách e, o vzťahoch s tretimi krajinami, takže naozaj ďakujem a gratulujem k tým prioritám. Násilie na ženách, podpora e, rovnosti, eh, pred eh, zákonom eh, prístup k hospodárskému rastu a tak ďalej. Ja by som ešte pridala zo pár bodov. Na jednej strane účasť na verejnom živote a na politickom rozhodovaní. Toto je potrebné viac podporiť. Druhý bod, to je bod proti stereotypom od čo najnižšieho veku. Po tretie, trvanie na uplatňovaní stratégie, uplatňovania už existujúcich e, nástrojov a ustanovení. A ešte by som trvala aj na tom, že je potrebné naďalej viesť dialog, e, aj keď e, tie čísla sú znepokojujúce. V tom texte sa napríklad uvádzajú naše obavy v súvislosti s tým, že fyzické násilie sa týka až tretiny žien. Len chcem pripomenúť, že aj v Európe to často je veľmi podobné číslo. Čiže naozaj je potrebné v tom dialogu pokračovať, e, naďalej vyvíjať ten tlak, pretože tento tlak naozaj e, môže priniesť zmenu. Takže to sú také štyri prvky, e, ktoré ma napadli po prvom prečítaní toho textu. Predložím takú pozmeňovacie návrhy, ale ešte raz ďakujem a blahoželám pani Girling. Naozaj to stanovisko je veľmi, obsia- veľmi obsažné a veľmi relevantné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gabriel. Nech sa páči, pani Renova Sada. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa pridala k slovám vďaky, pokiaľ ide o správu pani Girling. Sme v výbore pre práva žien a je naozaj dôležité, aby sme otázky rovnoprávnosti a či voči týmto piatim krajinám Strednej Ázie e, naformulovali veľmi jasne, pokiaľ ide o správy OSN, OBSE. E. Ešte je tam čo v týchto krajinách zlepšovať, hoci e, súhlasím s vami, že je potrebné naozaj pochváliť a vymenovať tie vylepšenia, ku ktorým ktorým došlo. Ja e, návrhnem 1 pozmeňujúcich návrhov, e, z toho 4 sa e, týkajú konkrétnych opatrení. Mám pocit, že v tejto oblasti by bolo dobre vyzvať k efektívnemu uplatňovaniu, efektívne uplatňovanie dohovorov OSN nediskriminácii žien, ďalej požiadať SVČ, aby vznikol akčný plán pre rodovú rovnosť, vyzvanie krajín Strednej Azie, aby uplatňovali naozaj efektívnu legislatívu, ktorá zakáže diskrimináciu, násilie na ženách a tak ďalej. To je naozaj konkrétna fáza, do ktorej sa musíme pustiť, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii z voči ženám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Alde, pani Verde. Thank you very much, madam. Ďakujem za slovo a ja by som chcela vyjadriť poďakovanie pani Göring za odvedenú prácu na e, e, tomto materiáli. Viete, je to vždy e, také komplikované, keď pracujeme s tretími krajinami, kde je úplne iná kultúra, iné tradície. Udržať sa na úzde, nestávať sa do polohy kázania, ale snažiť sa byť objektívny. A samozrejme, ale vedieť sa vyjadriť k takým veciam, ako je to unášanie neviest. Sú to citlivé veci z hľadiska eh, správania sa ľudí a Európsky parlament musí eh, byť jednoznačný eh, v svojich postojoch. Niečo iné sú tzv. Hm, tie dohodnuté sobáše, ale dôležité je neustále mať na mysli ochranu žien dnes v dobe internetu a e, e, e, vlastne dosahu internetu aj do vidieckých oblastí je možné veci lepšie podchytiť. Myslím si, že dobrá poznámka bola tá týkajúca sa vlastníctva pôdy a vlastnického nároku. A to sú tomu treba venovať pozornosť, treba venovať pozornosť vzdelávaniu, ochranu e, zákonnou cestou, čiže ak e, niekto je vystavený násiliu a ako sa môže domáhať ochrany, čo sa deje napríklad po rozvode, aká ochrana je možná. E, Európsky parlament sa už veľmi často zaobral otázkou nútenej práce ženy, detí, ktoré sú vyhnané na bavlníkové polia a e, prečo sú e, ženy v Uzbekistane vyhnaní na, e, do polí, bavlníkových polí, je preto, že ich manželia idú do Pakistanu, kde zbierajú bavlnu. Čiže rozhodne je to komplikovaná záležitosť a ak koncipujeme stratégie pre rôzne časti sveta, je dôležité, aby sme e, sa snažili e, tie naše hodnoty e, uplatňovať, upozorňovať na ne. Takže verím, že aj v prípade tohto stanoviska všetci dokážeme v úzkej spolupráci niečo dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ už nechce nikto vystúpiť, pokiaľ ide o návrh stanoviska Pani Gilling, chcete sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo z úst eh, tieňových spravodajky? Yes, thank you. Very briefly. Uh... Ďakujem, budem stručná. Domnievam sa, že všetci sme zajedno. jedno v tom, čo chceme dosiahnuť. E, myslím si, že e, e, verejná mienka by mala sa odraziť aj v politickom rozhodovaní. To povedala prvá Mária a druhá Mária hovorila o ako si zviditeľnení tých snách, ktoré bojujú proti diskriminácii. Viete, v tomto stanovisku by som chcela mať nejaké dve, tri nosné témy E, v ktorých by som chcela e, zohľadniť e, názory všetkých, aby, aby sme teda zabezpečili, že skutočne tie dva, tri kľúčové veci, ktoré nám ležia na srdci, sa aj ocitnú v tom, v tom konečnom materiáli, stanovisku AFETu. Takže treba upustiť od nejakého širokého zoznamu, ale zamerať sa na kľúčové veci. Takže som veľmi rada, že aj tieňoví spravodajcovia sa vyjadrili v obdobnom zmysle. Ďakujem. Muchas gracias. Pekne ďakujem, pani Girling. Keďže sme zmenili poradie bodov programu rokovania, pôjdeme teraz na bod číslo 11. Ide o implementáciu odporúčaní, ktoré sa týkajú sociálnych, environmentálnych noriem, ľudských práv a sociálnej zodpovednosti podnikov. Spravodajkyňou je pani Björk. Nech sa páči, máte slovo. Tak som mycket. Jag ska fatta mig kort Ďakujem. Budem veľmi stručná. Máme e, e, vypočutie veľmi dôležité o chvíľku, takže e, nebudem e, zaberať veľa času. Myslím, že je zrejme, o čo ide. V tomto stanovické medzinárodné obchodné dohody musia venovať väčšiu pozornosť rodovej rovnosti. Do, dostala som 42 pozmeňovacích návrhov. Väčšina z nich stojí za to. E, skutočne prispievajú k mm, k lepšej analýze a upozorňujú na to, že medzinárodné obchodné dohody by mali byť previazané na agendu udržateľ, e, cieľov udržateľného rozvoja OSN. Máme dobré teda e, e, kompromisné pozmeňujúce návrhy. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a chcem vás privítať 19. Eh, novembra o 14. hodine. Máme stretnutie, kde budeme preberať takéto pozmenujúce návrhy. Eh, takže tam bude priestor, aby skutočne tieňoví spravodajcovia sa viac vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne za PP, e pani Legri. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj stručne v tejto fáze by som len chcela pripomenúť dva také prvky. Poprvé, my, EPP, chceme, aby toto stanovisko nejakým spôsobom nespochybňovalo naše ciele stanovené v oblasti obchodnej politiky, pretože niekedy sa zdá, že ten obchod, medzinárodný obchod je ako keby e, zdrojom všetkých ziel v spoločnosti, hoci my ako skupina EP si myslíme, že naopak obchodná politika, pokiaľ je uplatňovaná rozumným, dynamickým spôsobom, že môže naozaj prispievať a byť e, príspevkom hospodárskému rastu e, a hospodárskému rozvoju v našich krajinách. To poprvé. Po druhé, Pripomínam, že výbor FAM v roku 2010, eh, eh, keď sa táto téma eh, diskutovala. Vtedy sme už konštatovali problém spočívajúci v tom, že nemáme štúdie, ktoré by boli naozaj presné, ktoré by naozaj relevantné údaje vyčíslovali, pokiaľ ide o dopady hospodárskej, pardon, obchodnej politiky EÚ na situáciu žien. E, čiže ja v mojich pozmeňovacích návrhoch naozaj sa zameriam e, na to, e, či je možnosť získať nejaké ďalšie štúdie, doplňujúce informácie relevantné v tejto oblasti ale um, viem, že aj spravodajkynia uh, e, týmto smerom trošku uvažuje, takže to je fajn. Vyzerá, že teda sa nám otvára príležitosť konštruktívne spolupracovať v rokovaniach, ktoré naša spravodajkynia otvára. Zkrát pokiaľ ide o prípravu kompromisných, kompromisných e, návrhov. Takže v tomto duchu chce prispieť EPP cieľom veci naformulovať konkrétne, presne, tak aby sa debata pohla vpred, aby sme neboli nereálni, nerealistickí, a, alebo aby sme teraz sa neorientovali na ciele, vpred dosiahnuteľné nie sú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. SAD, pani Anja Sender. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je pravda, že som trošku zmetená tým, čo tu odznelo v prvom rade, ale chcem poďakovať e, pani Björk za jej e, disponibilitu. Ja si myslím, že návrh stanoviska nám ponúka dobrý základ preto, aby sme mohli spolupracovať e, cestou kompromisných návrhov, a posilniť niektoré aspekty. Ja si myslím, že um, Ehm, v prvej správe neboli zahrnuté isté aspekty, pretože ehm, výbor sem tomu nevyslovil stanovisko, ale potom sme, ale následne sme teda spolupracovali a hovorili sme aj o témach, ktoré sa týkajú rovnosti a preto si myslím, že to všetko je v dobrom duchu a um, trošku ma prekvapil komentár pani Legri, ktorá hovorí, že by to nemalo byť ideologické, ale um, Máme tu predsa nástroje OSN a existujú štúdie o dosahu komerčných dohôd, teda tých, ktoré sú povedzme nevyvážené alebo ktoré teda neobsahujú nástroje povinnej povahy, najmä ak ide o uplatňovanie ľudských práv, rovnosť a tak ďalej. To je, to je jeden zo základných eh, pilierov ďalej eh, ochrana životného prostredia. O pár týždňov k tým e, to zasadnutím v Paríži COP21 to nadobudne ešte väčšiu dôležitosť. Ja si myslím, že je v roku 2010 sme stratili príležitosť, teraz sa to snažíme e, vynahradiť si, aby sme skutočne na tej situácii pracovali. Je pravda, že e, tie komerčné, je, je pravda, že tieto komerčné dohody nie sú ako také, ak, ak neobsahujú povinné klauzulky tak e, nejde o dohody, ktorými, ktorými by sa nejak vyriešili tie sektory, kde sú vo, väčšine, vo, vo veľkej miere zastúpené ženy, alebo že by teda predpokladali nejaký dosah. Hovorím napríklad o, rem, o odvetví, o remeselnických odvetviach, e, vzdelávaní a tak ďalej. Čiže samozrejme sú a my musíme v EÚ na to poukázať, takže my sme predstavili pozmenujúce návrhy, cieľom ktorých je um, samozrejme pri, pridržať sa ducha z roku 2010, čiže dopracovať sa k povinnej povahe klauzuliek e, ľudských práv a mm, toto všetko, čo sa rozvíja práve v kontexte obchodných dohod. Čiže musíme chrániť európske hodnoty a um, musíme zachovať dynamiku týchto hodnot v komerčných dohodách. Um, nesmieme zabúdať na takéto aspekty. Um, komerčnom kontexte. My sme v tomto duchu predložili aj pozmenujúce návrhy, e, v ktorých hovoríme o klauzulách v zmluvách, ktoré EÚ už ratifikovala a tak ďalej. Ehm, chceme skvalitniť, posilniť veľmi konkrétne aspekty zdravia človeka, potom často aj e, vzťah pôde, tam uvádzame v tých regiónoch, kde teda ženy predstavujú veľmi zraniteľné skupiny. Potom chceme ešte pripomenúť, že naozaj treba implementovať horizontálne klauzuly na účely posilnenia, ubezpečenia sa, že dôjde k, rov, k rovnosti medzi mužmi a ženami. A je potrebné vykonať ex ante a ex post analýzu toho, aký dosah budú mať tieto zmluvy na skupiny, na komunity žien, domorodé komunity, tam, kde ženy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Máme pocit, že práve tam sú uvedené štúdie potrebné. Čo pani Grip eh, hovorila o tom, že nemáme dostatočne špecifické údaje, aj keď tých štúdií je viac, ale naozaj treba uplatňovať takúto analýzu ex ante a ex post v prípade týchto zmluv z rodovej perspektívy a z, persp- a z environmentálnej perspektívy. Ja si myslím, že je veľmi potrebné, že je potrebné, aby sa, tý, aby sa to stalo istou rutinou, pretože je to dôležité aj z pohľadu práva spoločenstva preto treba identifikovať ukazova- referenčné ukazovatele, aby sa umožnila e, štúdia a ex ante a ex post analýza komerčných dohôd, ktoré sa pripravujú a nezabúdajme na zásadnú klauzulu účasti e, organizácií žien. Všet... Takže to je veľmi dôležité. Ja len pripomeniem ešte tému mikrofinancovania, mikroúverov. Um, nejde samozrejme len o otázky oblasti žien, ale e, týka sa to aj malých a stredných podnikov. No a ešte na záver je mi ľúto, že v nedávnom dokumente komisie z októbra Ehm, že nebola zahrnutá horizontálna klauzulka. Treba um, si premyslieť aj systém možných sankcií, ak e, sa povinná povaha klauzuliek nedodrží. Ďakujem veľmi pekne, pani Ajala. Pokiaľ už nechce nikto vystúpiť, áno, Prepačte, nevidela som vás. Forenca, nech sa páči. Volevo, eh, ringrazia... Som chcela poďakovať eh, autorke stanoviska pani Björk. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí predstavili predložili pozmenujúce návrhy. Ja som chcela počiarknúť, že sa mi zdá nesmierne dôležité, aby sme práve pracovali na tejto téme, pretože ja pracujem týmto istým smerom a myslím si, že je to dôležité aj z pohľadu rodovej rovnosti Je to zásadné aj z toho pohľadu, že takýmto spôsobom môžeme, si, si môžeme konkrétne vyžiadať ex ante a ex post isté štúdii, o ktorých sa hovorilo predtým, čiže aby sme, aby sme aby sme aj toto mali na mysli, keď budem pracovať na tejto téme. Ja ďakujem výboru FEM. Samozrejme, súhlasím o potrebe vyžadovať uvedené štúdie. Musíme spolupracovať, aby sme čoraz viac mohli počiarknúť tému ľudských práv v kontexte medzinárodných dôvod. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ už nie sú žiadne ďalšie prihlášky do diskusie, neviem, či pani Björk chce, sa chce ujať slova, aby sme ukončili túto diskusiu. Eh, ja budem veľmi stručná. Chceme sa poďakovať tieňovým spravodajcom a určite vás opätovne budem kontaktovať vo veci kompromisných návrhov. Myslím si, že tie pozmenujúce návrhy, ktoré som už dostala, e, gro z nich bude aj zapracovaných do e, stanoviska. Je dôležité, aby spravodajca v INTA bol ústretový, ústretová voči našim návrhom, takže ešte raz pripomínam, 19. novembra od 14. do 15. hodiny máme stretnutie tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne za komisiu. Poprosím vás, aby ste boli struční, pretože nás čaká vypočutie, ale v každom prípade nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť stručne. Chceli by sme za výboru poďakovať za prácu, ktorú odvedli na túto tému. Návrh stanoviska e, skúma všetky kľúčové aspekty prepojenia obchodu a rodovej rovnosti. Naozaj sa toho urobilo už veľa. Či už ide o VSP+, posilnenie mm, ustanovení v rámci obchodných dohôd, posilnenie aspektov ľudských práv a rodovej rovnosti a preto by sme chceli povedať, že dúfame, že výbor sa bude ešte ďalej sledovať e, vývoj tejto situácie. Možno, že by sme sa mohli zamerať na e, hodnotu či dostupnosť údajov, pokiaľ ide o dopady e, aspektov rodovej rovnosti na obchodné dohody. Pozrieť sa na to, čo spadá pod tieto prostriedky, obchodné dohody a pod ďalšie prostriedky spolupráce. Tie pozmeňovacie návrhy sa nám tiež pozdávajú, mnohé objasňujú tému, niektoré akoby nebrali do úvahy nedávne, nedávny vývoj obchodnej politiky EÚ, čiže toto by bolo možno, treb, možno dobre opätovne zvážiť. No a komisia je samozrejme otvorená ďalšej diskusii a pokiaľ budeme mať možnosť s vami sa podeliť O takéto názory budeme veľmi radi. Muchas gracias, pues... Eh, veľmi pekne ďakujem. Ukončujeme tento bod, takže začneme vypočuním. Takže mi, poprosím minútku a pol. Eh, vás poprosím, aby mohli medzi nás prísť tí, ktorí sa budú vypočuť a zúčastňovať. Ďakujem.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 Bueno, pues damos eh, comienzo a este... Zahajujem vypočutie na tému rodového rozmeru pri obchodovaní s ľuďmi. Myslím si, že ide o dôležitú otázku, veď my sami nakoniec o nej často diskutujeme. Aj včera v pléne sa diskutovalo o programe DAFNE, ehm, o boji proti násiliu na ženách, dievčatách a cieľom nášho vypočutia je vlastne aj pokračovať v práci na správe, ktoré sa týka smernice o prevencii a boji proti obchodovaniu ľud- s ľudskými bytostiami z rodovej perspektívy, čiže na tejto správe pracujú dvaja kolegovia, sú tu medzi nami. Je tu pani Berder a spravodajkyňou za Libe je pani Björk. Ja som si istá, že spoločne s tými, ktorí sa zúčastňujú na našich paneloch a ktorí medzi nás prišli, aby sa podelili s nami o svoje skúsenosti, aby nás poinformovali a nám to veľmi pomôže pri našich ďalších prácach na uvedených stanoviskách, čiže rodové násilie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myslím, že ide o témy, kde musia spolupracovať všetky inštitúcie, aby sa nám podarilo eh, aby sa nám podarilo bojovať proti týmto negatívnym javom a určite nám pomôže to, čo si dnes vypočujeme. Nechcem už ďalej nejakým spôsobom naťahovať úvod nášho vypočutia. Najprv by som udelila slovo spravodajkyniam, čiže za FEM aj za Libe, kolegyňam Birder a Björk a potom udelím slovo našim hosťom. Pani Birder, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem sa vám aj v mene svojho týmu poďakovať aj za e, hosti, ktorých ste pozvali. Naozaj sa teším na ich prejavy. Som veľmi rada, že môžem byť spravodajkňou e, správe o smernici z roku 2011 proti obchodovaniu s ľudskými bytostami. To je problém, e, ktorému som sa venovala už roky aj u nás doma a som veľmi rada, že to teraz riešime je to naozaj veľmi veľká príležitosť pre parlament zaangažovať sa do práce komisie v rámci tejto správy o implementácii, ktorá má byť vypracovaná tento rok, no ale ako viem, tak bude vypracovaná začiatkom budúceho roka. Definícia, ktorá sa používa v týchto textoch, je veľmi široká. Tá téma sa rozširuje z definície z predchádzajúcej smernici definícia je zložená z viacerých častí, avšak sú tu tri kľúčové prvky. Obchodovanie predstavuje akt, prostriedky a účel. Ten akt to môže byť viacero rôznych aktivít, vrátanie, eh, najímania, mm, pre, prepravy, prostriedky a potom e, zisk či benefity osob, osob ktoré zneužívajú obeď, ale účelom je teda zneužívanie ľudí. Niekedy pre finančný zisk, niekedy nie Tie aktivity spo, pre, pre, pozostávajú buď z núteného žobrania, či e, prostitúcia a tak ďalej. Je treba si uvedomiť, že sú tu rozdiely medzi právnymi definíciami v jednotlivých členských štátoch, čo znamená, že na európskej úrovni nevždy sme schopní porovnávať e, údaje či dôkazy jednotlivých členských štátov. Myslím si, pretože je dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, o čom nehovoríme v tejto správe. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je oddelený problém, pokiaľ ide o e, aktuálnu utečeneckú krízu, e, pašovanie ľudských bytostí. Avšak sú tu isté prepojenia, ktoré e, sa týkajú tých ľudí, ktorí boli prepašovaní, ktorí sú potom tým pádom zraniteľnejší voči obchodovaniu. Avšak nie je to to isté. Agentúra OSN hovorí o troch hlavných rozdieloch, to je súhlas, transnárodnosť a ďalší prvok. Takže osoby, ktoré sú prepravované, e, súhlasia s tým, že sú prepravované. Pokiaľ ide však o obete, tieto s tým nesúhlasili. Alebo prostredníctvom e, nejakého nátlaku ich pašeraci presvedčili k takémuto e, úkonu v článku 24 sa hovorí o súhlase. V prípade obete pašovania, tak ten súhlas je irrelevantný. Pašerák pri, privádza migranta do miesta určenia. V prípade e, opašovania, sa však dochádza k zneužívaniu obete. E, Pášovanie existuje vtedy, pokiaľ je obeď presunutá z jedného miesta na druhé, či už je to v rámci štátu alebo cez hranice. Obchodovanie je zneužívanie ľudských práv a je to zločin proti obeti. 69% registrovaných obetí pášovania s ľudskými bytostami boli pášované za účelmi sexuálneho zneužívania a z tohto čísla 95% boli ženy. Napriek významnému rozmeru prostitúcie v rámci obchodovania s ľudskými bytostiami je dôležité neustále rozlišovať medzi týmito dvoma. V tejto správe sa neriešia rôzne spôsoby, akým sa postaví prostitúcii. Ľudia a ženy predstavujú väčšinu tých, ktorí sú, ktorí sú pašovaní za účelmi sexuálneho zneužívania a sú obeťami toho, čo sa už obecne globálne používa za zločin, po, považuje za zločin. A práve na tieto obete pašovania e, ľudských bytostí sú cieľom našej správy, tým sa venujeme. Nechceme tu posudzovať e, otázku prostitúcie vo všeobecnosti. Rodový rozmer obchodovania s ľudskými bytostiami je ne, sa nedá poprieť. Tento príšerný zločin ovplyvňuje ženy, mužov aj deti, avšak zo štatistik jasne vyplýva, že väčšinou obetí sú ženy a dievčatá súlade so správou Eurostatu, ktorá vyšla tento rok, 80 e, registrovaných obetí v roku 2010 až 2012 boli ženy. A aj keď technicky spadajú pod kompetenciu LIBE, výboru LIBE, mali by sme si uvedomiť, že tie členské štáty, ktoré boli schopné poskytnúť podrobnejšie e, údaje o veku obetí, 70, 17% malo 12 až 17 rokov a 2% mali 2 roky až 11 rokov. Samozrejme, štatistiky nie sú dokonalým e, zastúpením reálnej situácie a samozrejme existujú veľké rozdiely medzi počtami obetí, ktoré sú registrované a tými skutočnými číslami. Nemáme dostatok informácií o takýchto typoch zločinov a nemáme taktiež dostatok údajov o identifikácii obetí v obchodovaní s ľudskými bytostiami, či už ide ženy alebo mužov. smernici sa explicitne uvádza, že ženy a muži bývajú pašovaní za rôznymi účelmi a preto sú potrebné e, opatrenia, teda opatrenia by mali byť taktiež rozdelené podľa rodov. Keď sa pozrieme na špecifický prístup podľa rodov, niektoré časti smernice sú relevantnejšie než iné. Pani Bio sa pozrie na právne e, aspekty v rámci svojho stanoviska vo výbore LIBE. Keďže väčšina obetí sú ženy a deti, tak my ako výbor FEM by sme sa mali zameriavať na zaobchádzanie a ochranu obetí. Smernica EÚ proti obchodovaniu e, sa zameriava na právne predpisy, e, ktoré by mali zabrániť e, takémuto obchodovaniu a niektoré e, články sa špecificky týkajú obeti. Obete pre obchodovania pašovania ľudských bytostiami v EÚ neustále majú problém, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti a spravodlivému zaobchádzaniu. Napríklad je tu problém v prípade identifikácie obetí napriek tomu, že smernica volá po mechanizmoch skorej identifikácie a pomoci a podpore obetí. Služby pre obete nemajú dostatočné financovanie a teda treba ich financovať lepšie. Samozrejme, rada si vypočujem od rečníkov, ako by sme sa k tomuto mali postaviť. Taktiež by ma zaujímalo, ako sa dívate na otázku e, repatriácie a dlhodobej rehabilitácie e, obetí? Napríklad, či máte nejaké e, pozitívne skúsenosti, či prípadne nejaké postupy, ktoré sa neosvedčili. Takže ešte raz som, sa vám chcem poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a veľmi, veľmi sa teším na vaše príspevky. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pani Björk za Libe. Thank you very much. Uh, I, uh... Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť stručne. Tak ako hovorila predržnička Výbor Libe, sa venuje otázke presadzovania práva, trestného zákona a tak ďalej, čiže ten náš prístup je trošku odlišný. Ešte predtým, než som vstúpila do parlamentu, som sa venovala e, otázke pašovania ľudí a myslím, si, že je veľmi dôležité, že sa tomuto venujeme, najmä pokiaľ ide konkrétne o sexuálne zneužívanie. Takže isté je dôležité sa venovať tomuto z hľadiska rodovej rovnosti. Verím, že sa nám podarí dopracovať čo najadekvátnejšiemu posilneniu boja proti obchodovaniu či pašovaniu ľudských bytostí. Je dôležité, že, dôležité sa venovať ochrane práv obetí a ich prístupu e, k spravodlivosti. Avšak myslím si, že musíme zajsť ešte ďalej musíme naozaj rozlišovať medzi rôznymi formami pašovania či obchodovania. Musíme rozlišovať, pokiaľ ide o sexuálne znežovanie, to je, tam sú potrebné špecifické nástroje a činnosti, rôzne veci. Iné zase veci treba uplatňovať v prípade zneužívania za účelmi práce. Takže toto musí jasne e, od parlamentu smerom k komisii a členským štátom zaznieť. Taktiež si myslím, že aj keď možno nechceme hovoriť o rôznych prístupoch, pokiaľ ide o prostitúciu, tak si nemyslím, že sa tomu dá vyhnúť. Musíme to priznať. Takže pokiaľ nechceme chrániť len práva obetí, ale chceme aj zabrániť tomu, aby bol, existovalo viac obetí, tak musíme hovoriť aj o systémoch prostitúcie v Európe, o priemysle, aké sú tu podmienky, ako môžeme bojovať proti obchodovaniu, E, s dievčatami a ženami smerom e, k prostitúcii. Čiže za, je to dôležité. Je dôležité, aká je politika v oblasti prostitúcie, ako aj práce. Takže e, pani Bioder a ja v tomto sa naše názory líšia, avšak som si istá, že sa nám podarí nájsť nejaký spôsob, ako to vyriešiť. Ja samozrejme tiež sa to teším na príspevky našich hostí a na ich informácie. Ďakujem veľmi pekne, pani Björk. A teraz už e, udelím slovo našim hosťom. Počas, prvé, počas prvej diskusie máte 10 minút a ja hneď udelím slovo pánovi Jonasovi Henriksonovi, detektívovi, seržantovi zo štokholmskej polície. Pán Henriksson pracuje na otázkach v spojitosti s prostitúciou a obchodovaním ľudských bytostí. Pracuje na te, práce v tejto oblasti od roku 2008. Od roku 2013 pracuje na útvare, ktorý sa zaoberá prostitúciou. Je členom um, národnej, národnej švedskej task force, ktorá sa zaoberá bojom proti pašovaniu ľudí a obchodovaním ľudskými bytostiami. Takže ja sa teším na jeho vystúpenie, pretože nám určite prispeje mnohými cenými informáciami pre našu ďalšiu prácu. Takže nech sa páči, ďakujem vám slovo. Tack så mycket. Skulle bara vilja börja, ja, tacka att hit och Ďakujem za slovo. Ja sa chcem poďakovať za to, že ste ma sem pozvali. Ja chcem zdôrazniť jednu vec. Pracujem eh, vonku na týchto veciach, čiže môjim hlavným cieľom je zatknúť čo najviac ľudí, ktorí platia za sex a pomôcť čo najviac mladým ľuďom, ktorí sú obyťami prostitúcie. E, obchodovanie s ľudskými bytostiami a prostitúcia sú blízko prepojené a tvoria jednotlivú súčasť organizovaného zločinu, takže nemám e, veľa času, takže vám chcem e, predviesť konkrétny prípad, ako to vyzerá, ako vykonávame svoju prácu a možno aj poskytnúť niektoré argumenty, ktoré sa často ozývajú zo strany lobbystov voči švedskej legislatíve, proti švedskej legislatíve. Takže v prvom rade stručne je dôležité hovoriť o našich e, právnych predpisoch. Existuje obchodovanie s ľudskými bytostiami, e, kupliarstvo a závažné kupliarstvo. Kupliari sú tí, ktorí e, spôsobujú, že prostitúcia funguje. Potom tu máme zločiny v prípade kúpliarov, tých ľudí, ktorí platia za sex a taktiež máme ľudí, ktorí môže byť odsudení za to, že e, si platia za sex s deťmi pod e, vek 15 rokov. V Švedsku máme e, legislatívu, ktorá sa týka práve závažného kulpiarstva. To je môj hlavný nástroj, pokiaľ bojujeme proti obchodovaniu ľudskými bytostiami. Takže v prvom rade každý, kto má nejaký zisk z kúpovania či platby za sex, avšak nepredáva sám sex. Aj tak už je to považené za zločin, je to zločinec a to je pre nás veľmi dôležité. Je totiž to veľmi ťažké odsúdiť niekoho za obchodovanie s ľudskými bytostiami, ale takýmto spôsobom sa to dá. Veľa žien prichádza do Švedska, pretože sú chudobné, vedia za, za akým účelom tam idú, čiže kúpliari nebudú odsúdení za e, obchodovanie s ľudskými bytostiami, ale budú odsudení za kúpliarstvo, čo je veľmi dôležité. Ja pracujem najmä v oblasti kúpovania si sexu a to je tiež považované za zločin. Takže osoba, ktorá predáva sex, nebude odsúdená, ale osoba, ktorá si takéto služby kupuje, tá o, o, o, odsúdená bude. To sú tí zločinci, čiže pokiaľ platíte za sex, ste považovaní za porúca, pokiaľ niekoho mu pomáhate, aby si kúpil sex, ste považovaní za zločinca, nemusí to byť za peniaze, môže to byť za alkohol alebo nejaké iné služby, čo E, nemusíte teda byť peniaze, nemusíte byť žena, môžete byť aj muž, je to rodovo neutrálne. No a môžete e, za to ísť e, buď do väzenia, alebo môžete dostať pokutu, závisí to od toho, koľko peňazí v tom bolo e, zaangažovaných. E, jeden z argumentov, ktorý počujeme často, je následovný. Pokiaľ používate legislatívu, ktorá v švedskom modele existuje, tak by, pokiaľ by sa to používalo, tak by prostitúcia bola zahnaná do e, podzemia. Ľudia, ktorí sa, sa angažujú v organizovanom zločine, potrebujú čo najviac peňazí, teda potrebujú ľudí, ktorí budú platiť za takéto služby, musia sa stretnúť, takéto veci sa organizujú na internete, a však ako viete, my pracujeme na takej strovni ako ľudia, ktorí kupujú, čiže ľudia, ktorí hľadajú príležitosti, hľadajú prostitúciu, čiže vyhľadávajú prostitúciu, čiže my sa pozeráme na mm, reklamy na internete, snažíme sa zaznamenať e, náznaky obchodovania s ľudskými bytostami, alebo pokiaľ ide o ženy, ktoré predpokladáme, že by mohli byť e, e, v mladistve. Takže takéto reklamy si my prechádzame, vidíme, aké sú tam ceny. Vieme, že pol hodina stojí zhruba 150 eur, je tam telefónne číslo, nie je to veľmi zložité, čiže človek iba vytočí to číslo, spojí sa s tým dievčaťom, ktoré sa predáva, e, naučili prostitúcie, zorganizuje sa e, stretnutie. Ja to často robím, zavolám tie dievčatám, dohodnem si s nimi schôdzu a to dievča mi potom pošle adresu, aby som ju mohol nájsť. No a ja potom s kolegami idem na tú konkrétnu adresu, e, zavolám tomu dievčatiu, poviem, že už som tam, že som na mieste, ona mi povie, kam presne, do ktorého bytu mám ísť. Samozrejme ďalej už zase nemôžem, som policajt, ale ide o to, že sme lokalizovali adresu, čiže môžeme prepojiť ľudí na túto adresu. Vieme, že tam sú ľudia, ktorí sú kupujú sex alebo ho poskytujú, či sú tam kupliari alebo prípadne obchodovateľia s ľudskými bytostiami, čiže môžem potom povedať, že som si zabudol peniaze ale a tak ďalej, proste sa nejak vyhovorím a odídem. Takže potom ten e, byt začneme e, strážiť, vidíme, kto tam prichádza, odchádza, takže každý, kto tam e, ide, je podozrivý z kupliarstva. Takže pokiaľ tam nejaký muž príde, alebo častokrát aj čakajú v rade pred tým bytom, tak my sa ubezpečíme, že idú do toho konkrétneho bytu, ktorý strážime, niekedy počúvame, o čom sa rozprávajú, rokujú o cenách, alebo počujeme, že majú sex, to je tiež dôležitý dôkaz, ktorý máme, potom môžeme toho muža obviniť, keď vyjde z bytu, tak ho zatkneme. Vypýtame si jeho, zoberieme si jeho telefón, pretože to je dôležitý dôkaz, odfotíme e, si SMS-ky, či internetové vyhľadávanie, ktoré robil. Takže máme všetky potrebné dôkazy, aby sme preukázali, že táto osoba e, si vyhľadala na internete reklamu a išla do tohto bytu za účelom sexu. Takže takýmto spôsobom pracujeme, následne toho človeka vypočúvame na mieste, väčšina ľudí sa prizná, e, za akým účelom tam išli, pretože sú zaskočení nechcú samozrejme ísť na súd, a okamžite sa priznajú k tomu, čo robili a musia zaplatiť pokutu, inak by museli ísť na súd. Taktiež sa rozprávame s tými dievčatami. V rámci právnych predpisov, ktoré máme, máme teraz priamy prístup k dievčatám, ktoré sú zaangažované prostitúcii, ktoré sú častokrát obeťami organizovaného zločinu obchod, obchodníkov s ľudskými bytostiami. Keďže s týmito dečatami sa možno rozprávať, oni e, zločin nespáchali, sú veľmi otvorené, častokrát nám poskytujú všetky informácie, ktoré potrebujeme, čo znamená, že my im následne môžeme pomôcť, môžeme im poskytnúť sociálnu pomoc. Vždy je s nami aj sociálny pracovník, ktorý sa zameriava na to, aby sa pokúšal devčatá motivovať, aby sa vymanili z prostitúcie, pomáha im e, v tomto procese. Niekedy sa nám mm, podarí dosiahnuť to, že tu dievča za dva roky stretneme znova a už je na tom lepšie. No a samozrejme rozprávame sa tiež s mužmi, hovoríme im, že, že financujú v podstate organizovaný zločin. Mnoho mužov e, taktiež je ochotný ísť na terapiu, aby e, sa vymanili z toho kupovania či platenia za sex. Takže pokiaľ existujú právne predpisy, ktoré by boli príliš prísne, tak by prostitúcia išla do podzemia. Avšak e, my problém nemáme pre nás Právne predpisy nám pomáhajú, vďaka tomu je naša práca jednoduchšia. Mali sme 2000 vypočutí, 2000 žien, ktoré boli zaangažované v prostitúcii a následne z toho vyplynulo, že situácia sa v Švedsku nezhoršila. Naopak v tejto chvíli tie dievčatá e, majú viac a viac e, možností, e, ľudia, ktorí platia za sex, sa stále viac a viac boja za sex platí, čiže máme právny rámec, ktorý teda, pardon, pokiaľ by právny uh, rámec bol uh, teda takto, právny rámec e, ľudí odstrašuje od prostitúcie, máme viac a viac informácií o tom, čo sa s ľuďmi deje, čiže oni taktiež vedia kontaktovať nás. Ďalšia vec, pokiaľ pracujete s právnymi predpismi, potrebujete nejaké náročné zariadenia, avšak nie je to pravda. Potrebujete len pár policajtov, ktorí e, pracujú, e, tak povedať, underground, zatknú pár ľudí, to sa potom roznesie. Takže kúpliari v tejto chvíli, či ľudia, ktorí si kupujú sex, sa boja policie, to je jasné, majú z nás strach. Podľa nás právne predpisy e, ženy chránia, môžeme sa s nimi rozprávať, je teraz e, verejne jasné, že nie je v poriadku za sex platí, takže trh, e, prosím, trh bol poškodený legislatívou a o to tu ide. My sa pokúšame dosiahnuť to, aby ten trh bol zlikvidovaný tým, že už nebudú ľudia, ktorí za tieto služby budú ochotní platiť. Krajiny, kde, kde sú právne predpisy podobné, tak sa tam to deje rovnako za, kvôli tomu, čo sa deje v Švedsku, v iných krajinách narastajú ceny, pretože e, ľudia sa, muža, muži sa boja, čiže jednoducho zaplatia to, koľko sa o nich pýta, ľudia sú si oveľa vedomejší problému a uvedomujú sa si aj, aké sú to mm, aké sú dôvody, ktoré vedú ženy k prostitúcii, že to nie sú nejaké šťastné dievčatá, ktoré to baví, ale sú to skôr obete a veľká väčšina žien nemá žiadnu inú alternatívu, e, sú do takéto práce nútené. Myslím si, že som vyčerpal svoj rečnícky čas, avšak chcel som povedať, že najdôležitejšie pre nás v našej dennej, dennej, každodennej práci je to, že kriminalizujeme ľudí, ktorí si kupujú tieto služby a dekriminalizujeme samotné dievčatá a kupliarov. To je kľúčové, pretože tie dievčatá potrebujú pomoc, podporu, sociálnu pomoc, e, Takže nestačí iba riešiť, vy, vy, vyrábať právne predpisy, ale treba tú legislatívu aj používať, treba využiť možnosti policie tak, aby policia sa týmto otázkam venovala neustále. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Muchas gracias, señor. Ďakujem veľmi pekne, pán Henriksson, Áno, i vy práve pracujete v teréne a je pre nás veľmi dôležité, aby sme spoznali to, ako vyzerá vaša každodenná práca, ako vyzerajú jednotlivé oblasti, ktorými sa zaoberáte. Je, vaša práca je určite veľmi pozitívna, aby sa mnohým ženám podarilo vymaniť sa zo situácie z takéto situácie. Teraz udelujem slovo pani Rachel Moran je členkou organizácie Space International a je autorkou knihy, ktorá sa, ktorá sa venovala prostitúcii. Hovorím, je členkou organizácie Space, ktorá dáva hlas ženám, ktoré boli a museli prežiť v situáciách zneužívania a prostitúcie. Preto si myslím, že i že bude pre nás prínosné, ak si počujeme našu, nášho hostia. Sme veľmi povďační, že ste medzi nás prišli a ja už vám teraz udelujem slovo. Ďakujem. No, no. Okay, thank you. Ďakujem pekne. Prvá vec, ktorá ma čaká, že musím e, musím opraviť ten podnadpis e, v angličtine. E, je to vlastne cesta, ktorá ma viedla v súvislosti s prostitúciou. Ja som jednu vec pochopila už dávno. Prostitúcia, Prostitúcia nie je práca, ale je to odmeňované zneužívanie. E, takže 7 rokov E, som, e, som vlastne to zažívala, 10 rokov som o tom písala, jeden rok som vlastne editovala e, svoje myšlienky a posledných 5 rokov som pracovala so ženami po celom svete v rámci organizácie Space aj mimo nej. Prostitácia teda je súčasťou môjho života v rôzny, z rôznych perspektív už 25 rokov. Podľa môjho názoru mám do dokonca povinnosť a úlohu kázať o tom, že, že obchodovanie a prostitúcia idú ruka v ruke Obchodovanie eh, s ľuďmi znamená eh, vlastne eh, presúvanie ľudí. Vieme, že sa to deje na celom svete. Prostitúcia je vlastne tá konečná, tam, kam, tam k čomu smeruje to obchodovanie. Pokiaľ by nebola prostitúcia, tak aj obchodovanie so ženami, zneužívanie žien na účely sexuálnych služieb Poznám jednu e, ženu v, z Írska, ja som tiež, e, e, ja tiež pochádzam z Írska a prípad tejto ženy je veľmi typický, ako používame pojem obchodovanie so ženami za účelom sexuálnych služieb. Musíme, musíte si uvedomiť, že násiliu, ktorému sú vystavené tieto ženy, má rôznu podobu. E, táto žena bola e, ťahaná e, za hlavu do jednej dodávky a potom jej zobrali potom jej, stalo sa to v Londýne, zobrali jej potom preukaz totožnosti a musela slúžiť ako sexuálna pracovnička v Írsku podobu mnoh rukov. Čiže to je taký frapantný príklad toho obchodovania, obchodovania s ženami na účely prostitúcie. Za tých 7 rokov, keď som sama um, bola v tomto biznise, tak uh, nútenie a, násilie uh, je každodenne prítomný jav Myslím si, že medzi týmito ženami, ktoré poskytujú tieto služby, nie sú ženy, ktoré by boli sebavedomé, spokojné, dobre platené takže e, tieto, e, takéto ženy, e, takáto žena by nepodliehala takémuto násiliu a nátlaku. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako to vlastne funguje na svete. Snažme sa trošku odpichnúť od svojej vlastnej osobnosti, skúsme sa pozrieť na to tak zoširoka. široka musíme si uvedomiť, že e, po, po celom svete je, je obrovské množstvo e, žien, ktoré e, žijú hlboko pod úrovňou chudoby, predovšetkým tie tmavej pleti. A väčšina žien vstúpila do svetla prostitúcie ešte predtým, než sa stali ženami. Teda sú to dievčatá, v mojom prípade to bolo v 15 čiže eh, a ten, ten vek sa znižuje eh, typicky, predtým to bolo v tom veku 15, 16, 17. Takže eh, niečo nám to hovorí, že nemôžeme sa tváriť, že obchodovanie so ženami za účelom sexuálnych služieb nie je čosi, čo len obsiahnuté v kinematografii a, a, a, a že a e, že len 10-15 je to, čo je označované len prostitúciou a inak je to v podstate len nejaký prejav príjemnej zábavy. Ja som videla, e, čo sa deje v tom svete prostitúcie. Ja som videla e, veľmi veľa situácií, kde rozhodne nešlo o, o možnosť voľby. Boli to ženy, ktoré nemali možnosť voľby Mňa už nebaví e, skutočne e, chodiť e, po svete na konferencii, kde mi tvrdia, že prostitúcia a obchodovanie so ženami za účelom sexuálnych služieb sú dve rôzne veci. Nie sú to dve rôzne veci. Povedzme si, čo je to prostitúcia. Je to použitie tela človeka, zväčša ženy a dievčaťa inou osobou, temer vždy mužom keď, e, keď sa mám vyjadriť k rodovej dimenzii obchodovania s ľudskými bytostiami, e, tak e, musím povedať, že často ma to irituje. A som veľmi rada, že som tu aj s policajným inšpektorom, pánom Hendriksonom. Švedská policia e, e, skutočne je príkladom e, pre ostatných. Je to to najlepšie, čo som videla, bola možnosť spoznať po svete. Nechcem príliš dlho rečniť a ponechať dosť času na otázky a odpovede. Ak dovolíte zo pár mojich myšlienok, týkajúci sa e, možných riešení v úvodzovkách asi najpopulárnejší návrh je, je model Nového Zelandu e, dekriminalizácie e, tohto biznisu. Musím povedať, že táto snaha je až smiešná a hovorím to eh, so slzami v očiach skutočne. Eh, eh, vieme, že v Rakúsku, Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku majú modely prostitútky na Novom Zélande a to, čo zažívajú dnes, je e, akousi, akousi fraškou toho, čo, e, e, čo sa objavuje aj v iných krajinách. Keď, keď sa stane niečo, niečo, ak niečo je dekriminalizované v jednej krajine, tak sa prehlbí kriminál, stupeň kriminalizácie v inej krajine. Jedna mladá žena z Nového Zélandu ma kontaktovala a a tá, e, táto, čo ma kontaktovala, už skončila s prostitúciou niekoľko posledných rokov. A najviac zaráža tieto dámy z Nového Zelandu. Vždy ich zaráža jedna a tá istá vec. Keď im začnem vysvetľovať, že napríklad v USA alebo v západnej Európe e, e, tí, ktorí sú politickej opozícii, vyzdvihujú vyzdvihujú a, a čo oni navrhujú z legislatívneho politického hľadiska, ako treba riešiť túto otázku e, prostitúcie. E, ja vám uvediem, ako ten systém funguje v praxi. Viete, e, bez ohľadu na to, či to budete nazývať legalizácia alebo dekriminalizácia, pokiaľ by ste dekriminalizovali aktivity pasákov, je úplne jedno, ako to budete volať. V praxi to bude stále jedna tá istá vec. Uvediem konkrétny príklad z, praxi, e, z praxe. Viete, ja e, niekedy mám pocit, že už som videla, počula všetko a, a vždy a vždy e, sa niekomu podarí ma zaraziť. Musíte, musíte uvedomiť, že ten globálny obchod so sexom nemá hranic, nemá nemá obmedzenia. A e, táto mladá žena z Nového Zelandu mi vysvetľovala, že v jednom bordeli, v ktorom pôsobila, a, a povedala mi, že, e, že oni tam ani nemajú e, žiadnu výbavu a, a, a v podstate je to bordel v podstate je to bordel, ktorý funguje 24 hodín denne a vlastne v jednej miestnosti je niekoľko, e, niekoľko žien, často aj viac ako 10 a vôbec nedochádza k výmene postelného prádla alebo vôbec, e, vôbec ani nie je, ani nie je možnosť e, uplatniť nejaké, nejaké hygienické upratovanie. V zásade striedajú sa zákazníci tak, že len sa plochy, na ktorých sa realizuje tá sex sexuálna činnosť sa postriekajú dezinfikačným sprejom a to je všetko. E, a v podstate táto žena, nie že by sa stiažovala na prostitúciu, stiažovala sa na to, že ani postelné prádlo sa nevymienia. A musíme si uvedomiť, že to hovoríme o krajine, kde je dekriminalizovaná táto aktivita a pritom ide o aktivitu, e, ktorá znamená zneužívanie e, žien za účelom zisku čo sa deje e, e, v tejto krajine a v mnohých iných krajinách, je absolútna dehumanizácia postavenia žien. A z toho titulu e, mnohé orgány OSN a iné medzinárodné organizácie, Human Rights Watch a Amnesty International, a hovoria nám, že to je ten perfektný model de- dekriminalizácie. Ak dovolíte, ja sa k tomu vyjadrím. A ja by som teda rada vedela, je tu niekto, e, kto je členom Amnesty International, niekto, kto pravidelne odvádza Amnesty International tých, e, tých 15 e, liber. Viete, keby tu niekto medzi vami bol, ja by som chcel vedieť, prečo pasák Douglas uh, uh, Comp prečo on je braný do úvahy e, a jeho názor zohľadňovaný v stanovisko Amnesty International e, na, e, v, parla, v decembri 2014 parlament Severného Írska sa pýtal Amnesty International, prečo, prečo vlastne je Alexander Gill, e, ktorý, e, ktorá, je, e, ktorý, ktorá je označovaná ako Madame Sullivan, prečo je jej hlas braný do úvahy pri koncipovaní novej stratégii v Mexiku. A musíme si uvedomiť, že Musím povedať, že som absolútne zarazená z toho, že Amnesty International vo svojom stanovisku k prostitúcii načúva hlasu pasákov a ich názor je e, touto cestou zviditeľňovaný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Moran, za to, že ste nám prosím som svojich slov hovorili o otázkach, ktoré často, o ktorých často diskutujeme na pôde nášho výboru v parlamente a neviem, či ja ako um, predsednička výboru alebo osobnej, po osobnej stránke vám chcem povedať, že plne zdieľam úvahu, uh, ktorú ste nadniesli síce, že aby sa koncept prostitúcie neoddeloval od um, konceptu obchodovania s ľuďmi a Mm, aby sme to trošku zinteraktívnili. Ja udelím slovo ehm, tieňovým spravodajkyniam. V prvom rade pani Korače za PP. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička. Žiaľ, rečnička nepoužíva správny mikrofón, je ju veľmi zle počuť. uj. Uj, uj. Uj, uj. Uj, uj po vašej pravici máte zapnutý mikrofón? O, áno, prepačte. Len som chcela povedať, že to, čo ste mi eh, povedali, eh, čo ste opísali, v akých eh, strašných podmienkach fungujú ženy zneužívané na sexuálne účely, že naozaj sa ma to veľmi dotklo. E, opísali ste teda, ako sa to vyzerá v teréne a tiež sa teším, respektíve e, teším, e, som že ste povedali, že mnoho z týchto žien sú deti, že sú to malolety a že sú to ľudia, ktorých k tomu nutí naozaj nemožnosť výberu, chudoba, zúfalstvo. Švedské právo, ako ste spomínali, E, prináša aspoň teda určité výsledky, e, je teda aspoň v určitej miere e, efektívne v boji proti takýmto praktikám. A teraz k niečo k prepojeniu medzi obchodovaním a migráciou. Ja som bola predsedníčkou LIBE, delegácie do Stredného Stredomoria, bola som v Lampeduze, Bodrume, Eh, hovorila som s ľuďmi, ktorí tam pôsobia priamo na tom eh, pobreží, eh, snažia sa teda pomáhať ľuďom identifikovať ženy, ktoré sú zneužívané, vykoristované. Hovorila som aj s medzinárodnými organizáciami pre Lampedusu, sú špeciálne projekty napríklad, aby sa jasne podarilo identifikovať tých obchodníkov, prevádzačov a tie siete, napríklad pokiaľ ide o ženy z Nigérie, tam to je známy prípad. Uh, E, tiež koordinátor e, v boji proti obchodovaniu zorganizoval e, seminár a vlastne cieľom je, ako skoncovať s tou beztrestnosťou, ako tie siete rozbiť, pretože často sú známi tí prevádzači, členovia tých sietí, ale mm, pred spravodlivosť sa buď to nedostanú, alebo aj dostanú, ale dôkazov nie je dosť, lebo tie fotografie, čo sa používajú, použijú na súde nie sú postačujúce a tak ďalej. Je to naozaj nesmierne frustrujúce. Vy viete, e, s čím pracujú, e, ale mm, dôkazy, ktoré ste schopní e, zhromaždiť, nie sú postačujúce na súde. Áno, je to európska otázka, potrebná je odpoveď na európskej úrovni, Eurojust, Europol, lepšie využívanie e, príkazu e, vyšetrovacieho a tak ďalej. Ale moja otázka, vy pôsobíte v policajných zložkách, ako podľa vás výmena informácií s členskými štátmi, ale aj s tranzitnými krajinami, tretími krajinami, lebo takáto spolupráca napríklad s určitými krajinami nie je veľmi možná, Libia a tak ďalej. Čiže dochádza k nejakej výmene informácií, alebo takto k nejakej ste dochádza, ale je postačujúca. My hovoríme o implementácii smernice, ja som kancelárkyňa mene EPP, čiže ako nejako posilniť dôveru medzi členskými štátmi, aby sme vás podporili v takej miere, v aké je to potrebné. A ďalšia vec, súdnictvo. Ako môžeme v oblasti justície prispieť k tomu, aby naozaj e, vinníci boli odsúdení. A ešte finančná vysledovateľnosť. Vieme, že to generuje obrovské zisky, ide o organizovaný zločin, naozaj miliardy eur na ziskoch. A, e, takže ako tie aktíva vystopovať a ako využiť finančné nástroje alebo finančnú dimenziu, aby sme naozaj e, s tou beztrestnosťou skoncovali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za SAD. Pani Hannibal. Thank you, um, and thank you to our speakers. I mean, it's very good that we're discussing this. I mean, I, I, as far as I'm... Ďakujem pekne, ďakujem aj všetkým členom panelu. Myslím, že toto téme e, nikdy nie je e, tej diskusie priveľa, tak sa teším, že sa tomu naozaj e, venujeme. Je to naozaj e, rodová otázka, obchodovanie s ľuďmi. E, nevždy e, sa to takto prezentuje, ale je to tak. Myslím si, že odborníci, ktorí sa vyznajú, to presne takto vnímajú niekde dochádza k pohybe v verejnom vnímaní Švedsko a tak ďalej, ale v Európe sa prostitúcia vníma snáď ako vec, ktorá tu vždy bola, vždy bude ehm, a niekto dokonca má pocit, že to je oprávnenie tak. A niekedy to až také anekdotické, ako sa o tom rozpráva, nevníma sa to ako závažný problém. No a my, ako poslanci, teda ľudia, ktorí majú určitý vplyv, keď my o tom hovoríme, ako povedala Rachel, to obchodovanie, naozaj je to teda o tých, o tých, o tých ženách, o tom obchodovaní, E, prostitúcia má takéto širšie súvislosti a podľa mňa si to široká verejnosť veľmi neuvedomuje. Ja zastupujem Londýn, čo je destinácia v tomto zmysle a bez hľadu na to, odkiaľ pochádzame, e, či u nás obchodovanie je veľký problém alebo nie je dôležité, aby sme všetci do tejto kampane zapojili, lebo je to obrovská zodpovednosť skoncovať s obchodovaním s ľuďmi, s prostitúciou a s celou tou e, rodovou bazou, na ktorej to je postavené. A tie mýty, ktoré existujú, je potom naozaj rúcať, rúcať, rúcať. Ja som si rada so zaujímavým vypočula aj e, tú e, historku e, súvisiacu s Amnesty International. Moje podozrenia sa potvrdili. Mm, Amnesty je organizácia, ktorá používa veľký rešpekt, e, ľudia ich počúvajú a takéto uznesenie, takáto uzn- rezolúcia naozaj e, spôsobila veľké problémy. Samozrejme, že by sme mali v najväčšej možnej miere podporovať švedský model, propagovať ho. Máme aj uznesenie Európskeho parlamentu v tomto zmysle. My ako parlament pod- podporujeme takúto politiku a tí, ktorí sa tým naozaj zaoberajú, um, musia vytrvať a dúfam, že jedného dňa sa nám podarí prejsť do ďalšej fázy. Ako Európsky parlament neviem, kedy sa podarí spustiť implementáciu na celom území EÚ, ale istotne môžeme robiť okolo toho rôzne aktivity, aby sa tá miera akceptácie zvýšila. Takže práca v tejto oblasti hlavne na strane dopytu, snaha znížiť dopyt. Ja viem, že to robíme a toto je kľúčová vec. A legislatíva, ktorá naozaj znižuje dopyt, to je presne ten model využívaný v Švedsku, teda kriminalizácia zákazníka. Takže s takýmto smerom sa to musí vyvíjať a dúfam, že sa nám podarí ako parlamentu ešte zintenzívniť naše úsilie, aby to prinieslo naozaj skutočné výsledky. Ďalšia vec. Myslím si, že je potrebné nejako to celé prepojiť s tým, čo sa deje v oblasti migrácie. Zrejme viete, že budem spravodajkyňou pre správu z vlastnej iniciatívy nášho výboru na túto tému. A myslím si, že toto je ďalší rozmer toho celého, lebo keď dochádza k veľkým presunom ľudí, tak násilie je nevyhnutné, zneužívanie e, žien a tak ďalej v rôznych formách. A toto je podľa mňa veľmi relevantná vec, ktorú musíme tiež v súčasnosti zohľadniť. Čiže taký kontext na riešenie veci dlhodobejšieho charakteru v tomto kontexte. aby sa naozaj zmenil aj prístup v jednotlivých krajinách. Takže naozaj e, máme veľa práce pred nami. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. A my ako výbor FAM sa tým naozaj zaoberáme intenzívne a dnes sa e, snáď náš arzenál doplní o ďalšie nástroje, ďalšie informácie, ktoré budeme môcť efektívne využiť. Ďakujem pani Hannibal. Neviem, či pán Hendrickson či pani Morán si želajú ešte zareagovať, respektíve niečo doupresňovať alebo ponúknuť maličku úvahu. Prepačte ešte, pani Berder si želá vystúpiť. Ďakujem pekne ešte, než dáme možnosť reagovať rečníkom. Rada by som aj ja položila zo pár otázok. Áno, prepojenie medzi prostitúciou, ja to nepopieram, ale keď hovoríme o obchodovaní ako ste vypovedali, keby nebola prostitúcia, tak by nedochádzalo ani k obchodovaniu na tieto účely, ale predsa len si myslím, že to obchodovanie je širší fenomén. Čiže nepúšťala by som sa cestou e, nejakého morálneho súdenia, vynašenia morálnych súdov v súvislosti s prostitúciou. Ja si myslím, že e, koezívne opatrenia a to, z čoho vychádza prostitúcia, že No, poviem to takto, ja som bola na seminári e, profesné združenia, ako tak môžem povedať, e, osôb posúvacích v prostitúcii, akoby e, to bola e, dobrovoľná voľba povolania, nikdy som nesetla žiadnu mladú ženu, tak mala pocit, že uh, hurá, toto bude moja kariéra, ale trošku by ma zaujímalo, ako to v tom Švedsku vyzerá. Áno, v Švédsku to funguje, lebo tam došlo k obrovskej zmene v spoločnosti, čo sa akceptuje a čo nie vo vzťahoch muž, žena, e, možno skúpiť si telo niekoho iného. Ale ako je to so školeniami pre tých, čo sú v tých prvých radoch e, v tej frontovej línii? aj pokiaľ ide o ďalšie e, stupne v boji proti bezpečnosti. To obchodovanie, kontrola a ich e, vystavenie, mm, ako to u vás teda funguje. A máte pocit, že vaša práca naozaj znižuje obchodovanie vo Švedsku, alebo že či dochádza iba k presunu možno do iných krajín, kde tie predpisy nie sú až také prísne. A Rachel, aj vám sa chcem poďakovať za to, čo ste povedali, je naozaj zložité obchodovanie a prostitúcia a súvislosti napríklad v Spojenom kráľovstve keď viete, že niekto eh, je v prostitúcii nútene, je povinnosť eh, toto ohlásiť. môžete povedať tomu zákazníkovi, prosím, pomôžte mi. Ehm, ja myslím, že takáto možnosť snad existuje. V Oxforde Mary hovorila o Londýne, ja som z Oxfordu, tam sme mali naozaj eh, taký prípad, kedy e, ženy e, boli e, po celom území predávané na sexuálne účely. Takže naozaj diskusii o prostitúcii sa nevyhneme, ale obchodovanie zase neobmedzuje iba na prostitúciu. Ale máte naozaj pravdu, že keby neexistovala prostitúcia, tak by nebolo obchodovanie na sexuálne účely a toto musíme naozaj zohľadniť. To je vec, ktorý je potrebné si uvedomiť. A teda, vy ste povedali, že prostitúcia vždy je uh, nútená. Ja by máte nejaké čísla, teda osoby, ktoré boli e, prinútené niekým iným, aby sa pustili do prostitúcie a nielen okolnostiami chudobou a tak ďalej. Ďakujem. Ešte dvom kolegyňam udelujem slovo a potom e, naši hostia, pani Björk. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručná otázka. Chcem poďakovať e, obom hostom za naozaj vynikajúce expoze. Pomohlo nám to pochopiť ešte lepšie e, to, o čom je vaša práca. Nuž, chcem sa ale chcem sa spýtať pána detektíva, ako vy ste povedali, že je užitočné bojovať proti organizovanému zločinu a teda obchodovaniu, ale ako, ako, ako sa tak deje? Čo, čo to znamená konkrétne vo vašej práci v porovnaní ehm, s, napríklad s prácou policajných zložiek, kde e, táto legislatíva neexistuje? Nuž a mm, or, pre tých, ktorí chcú vedieť viac, my organizujeme workshop dnes o jednej a tam sa budeme podrobnejšie venovať e, e, otázkam prostitúcie a e, policie, takže ja vám o tom môžem povedať viac podrobností, ak vás to zaujíma. Pani Greensberg? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vaše prezentácie boli nesmierne zaujímavé. Ja som rada, že tento švedský model existuje. Mám e, otázku na Jonasa. K zdrojom. Máte dostatok zdrojov k dispozícii? Máte ich toľko, koľko potrebujete? Pretože e, vidíme, že do Švedska teraz prichádza veľký príliv ľudí a to istotne znamená aj to, že náš problém je väčší. Kolegyňa Koraca Bild eh, hovorila, že poznáme mena týchto prevádzačov, eh, vieme, čo robia, čiže, čiže, priprav, čiže Švédsko čaká viac problémov s hľadom na príliv migrantov. Musíme byť na to teda pripravení. Máme k dispozícii príslušné zdroje, tak znie moja otázka. Mne sa zdá, eh, že zaznieva, že policia potrebuje viac zdrojov Hovorili ste aj o, menej atraktiv- o menšej atraktivite trhu. Áno, to je pravda, pretože e, vy idete aj po tých, čo kupujú sexuálne služby a naozaj sa snažíte E, urobiť trh menej atraktívnym. Ale ja mám na mysli skôr ženy, e, pomoc ženám, prostredníctvom nejakých, e, nejakého chráneného ubytovania, sociálnej pomoci. Myslíte si, že ženy dostávajú všetku pomoc, čo potrebujú, alebo sa opäť dostávajú do, na tie isté cestičky? A zdá sa, že, že, že mnohé ženy trpia v tejto situácii veľa rokov. Teda pani Koraca, Bild, nech sa páči. Áno, e, kolegyňa o tom už hovorila, ja som len chcela jasne povedať, že je to o boji proti páchateľom, ktorí zneužívajú migrantov. Nejde tu o boji proti migrácii. Ja nechcem, aby ma dezinterpretovali. My sme v parlamente hlasovali za extra zdroje, posilnenie Frontexu, UNFORMED a tak ďalej, teda všetkých operácií v Stredomorí. Eh, hlasovali sme k dohľadu nad pobrežím Ide o ochranu migrantov, ide o ochranu zraniteľných detí, aby nevypadli zo systému ochrany. Ďakujem veľmi pekne, to som chcela ujasniť. Ďakujem pani Koráca. Pani Eriksona, pán, Henriksona, pani Moran, nech sa páči. Máte slovo. Nuž, je to pre mňa trošku nové, čiže zapísal som si čo najviac, pokúsim sa odpovedať na to, čo tu odnelo, k tomu, čo povedala pani Koraca a k otázke výmeny informácií. Policajné zložky si želajú vždy viac zdrojov, chceme veci zlepšovať, to je zrejme, ale ja by som si želal, aby, aby napríklad na úrovni EÚ bolo predstavené, ako by veci mali vyzerať, ako by sme mali pracovať. Namiesto, lebo inak budete mať policajné zložky, ktoré sa budú stiažovať, že majú peniaze, málo zdrojov a veci skrátka budú zametené pod koberec. My, my by sme v takom prípade mali o 200 zatknutí menej ročne a Musíme naozaj ten tlak udržať na rozličných krajinách, aby, sme, mm, aby náš prístup k veci bol spoločný. Ja som povedal, ide tu o ženy, ktoré sú zneužívané, sú zneužívané, pretože nemajú žiadnu inú možnosť, ako povedala Rachel. A tých, ktorí ich zneužívajú, tí sú veľmi dobre zorganizovaní, pracujú na centrálnej úrovni, proste sú, mm, vyznajú sa vo veciach a majú, majú, majú viac peňazí k dispozícii než napríklad peniaze, ktoré sa točia v oblasti obchodovania so zbraním. Proste sa náš na Švédsko. V, v Štokholme sa na tom pracuje, ale vo zvyšku krajiny táto spolupráca neexistuje. Čiže naozaj musíme naozaj pod, podrobne sledovať to, čo sa deje inde. Musíme myslieť na prevenciu, nuža, výmena informácií, nesmierne dôležité mnohé operácie vo Švedsku sa skrátka zastavia na hranice. Um, peniaze odídu na nejaký účet v Rumúnsku a my s tým už nemôžeme nič urobiť. Teda naša práca sa zastaví na našej hranici. Vzdelávanie, školenia našich dôstojníkov. My máme e, základný program, máme aj veľkú dlhú tradíciu v Švédsku rovnakých príležitostí z pohľadu mnohých oblastí expertíznych. Takže ak, vás, ak si vás najmeme, tak si vás najmeme na základe vašich skúseností, ale potom samozrejme ďalej um, to pokračuje školeniami, vďaka ktorým sa skvalitňuje príprava našich príslušníkov. A pokiaľ ide o to, či dievčatá sú otvorené a môžu sa s nami rozprávať. Áno, e, sú v ťažkej situácii a my zistíme až ex post, keď povedia, ja som vám to vtedy nemohla povedať pred tromi rokmi, ja, ja som vám to nemohla povedať, ale teraz môj otec v Rumunsku zomrel a už vám o svojej minulosti môžem porozprávať. Tieto ženy sú kompletne izolované, sú v byte v nejak, nejakým ďalším dievčaťom, a jediným kontaktom, ktorý s realitou majú, so skutočným svetom, je cez to prosím svojho pasáka, ktorý je často ich, ich, ich, ich frajer. S nikým iným sa nestretávajú, nechodia z mesta do mesta, čiže rozprávajú sa s nami a možno nám povedia veci, ktoré predtým si nemysleli, že by nám boli povedali. Takže pokiaľ ide o sociálnu pomoc vo Švedsku, myslím, že veci sa určite dajú vylepšiť, najmä pokiaľ ide o cudzinky, ktoré sa v Švedsku nachádzajú a ktoré, um, ktoré um, spadnú do pasce prostitúcie. Pokiaľ ide o dopyt, a zníženie dopytu, samozrejme, my to nebudeme môcť úplne eliminovať, prostitúciu či obchodovanie s ľuďmi, ale to neznamená, že na tom prestaneme pracovať. Nikdy sa nám mm, len legislatívou sa nám to nepodarí. Treba urobiť viac. Mali by sme ale postaviť prekažky tomu, aby bolo jednoduché kupovať sexuálne služby Švedsku. Ak, je to, ak to bude stiažené, tak sa tak aj udeje. A ak budú, ak, ak sa buď, ak budú musieť cestovať um, do inej krajiny za, prostitu- za, za nákupom sexuálnych služieb, tak potom to určite odradí mnohých. Pokiaľ ide o migráciu, ja súhlasím s pani Koracou Bild. Musíme ísť po tých, ktorí zneužívajú týchto ľudí. Ja e, počas svojej práce som si uvedomil, že ženy a mladé dievčatá mm, jednoducho, že ich bude čoraz viac, to je len otázka času, sú zraniteľné, budú zneužívané. Máme veľa ľudí, ktorí nie sú ani súčasťou systému, čiže musíme anticipovať, že bude dochádzať k zneužívaniu, ako náhle sa zneužívateľia k týmto ľuďom dostanú a musíme byť skutočne veľmi opatrní. Ja dúfam, že som zodpovedal naozaj na všetky otázky. Ďakujem. Pani Moren. Počujete ma? zo pár bodov. Pani Berder, k vašmu komentáru. Áno, väčšina prostitúcie e, zodpoveda tým kritériám obchodovania a so sexuálnymi službami, s ľudskými bytostiami. Ja som nikdy nevidela príklad prostitúcie, ktorý by sa nedal eh, charakterizovať eh, ako, e, ako donúcovanie. A pred pár rokmi som diskutovala o tom so ženami, ktoré prežili uh, um, túto skúsenosť uh, niektoré ženy zo Spojených štátov a inde, ktoré jednoducho nezapadali do kultúrneho vnímania prostitúcie, tak ako to chápeme my Európania. A uh, tie sa na, oni sa nazývajú obete sexuálneho obchodovania. A mm, bola tam jedna mladá dievčina, 15-ročná a v rámci americkej legislatívy bolo, bolo možné sa na to takto na, nazerať. Keď ja som bola nedávno v Spojených štátoch, tak, tak ma, ma, ma nazývali ako obeď sexuálneho obchodovania, pretože taká bola moja skúsenosť v Spojených štátoch, ale ja túto vetu používam voči sebe, čiže mm, Ide o, ide o mm, prírezovú kultúrnu vec a súvisí to s tým, pán Bier, že každá žena, s ktorou som sa strela, mala skúsenosti s násilím. Každá žena keď sme si sadli spolu, tak sme sa podelili o skúsenosti a naozaj zažili sme degradáciu, ehm, bolo nám ublížené a ublížené počas týchto skúseností ženy, ktoré idú do, idú do pekárne a zacítia škoricu, to bola súčasť jednoducho nášho života. Ja Čiže prostitúcia a obchodovanie, či by, mal, či, či, či by sa malo na ne nazerať spoločne. Ja viem, že vy ste to nepovedali, ale ja viem, že sa o tom často hovorí, často sa to takto vníma a ja, ja e, samozrejme veľa ľudí sa snaží oddeliť tieto dva koncepty, ale ja si myslím, že oni sa tieto veci vlastne umožňujú jedna druhú. Často počujem, že ľudia hovoria, ja nechcem moralizovať, ale nechcem ísť cestou moralizovania. A toto všetko stále počúvam, ale prepačte, ja nechcem, ja, ja musím byť ale úprimná, nechcem vystúpať bez rešpektu voči ľuďom, ale niekedy si musíme dovoliť aby sme boli presvedčení, že, že tu niečo nefunguje. Niečo nefunguje, morálka, morálka um, je vnímaná niekedy inak. Ja len chcem povedať, že je to smiešne, pokiaľ to pochádza od muža či ženy na ulici naši politickí lídry musia zachovávať istú integritu a musia byť schopní rozlíčiť medzi dobrom a zlom a o tom je morálka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Morán. Ďakujeme. Aby som ukončila túto diskusiu túto, túto, túto časť diskusie. Som nesmierne povďačná, že ste medzi nás prišli. Je dôležité, je zásadné, aby sme poznali, aby sme, je dôležité to, že sme si vypočuli, e, ako vyzerajú veci z vašej perspektívy a bohužiaľ ide o problém, ktorý ovplyvňuje mnoho žien. Poďme hneď, poďme hneď ďalej a čas nás tlačí, takže druhý diskusný panel ide o špecifickú rodovú politiku, ktorá, by, ktorá má za cieľ riešiť tento jav. Je medzi nami pani Miria Vasiliadu, ktorá je koordinátorkou EÚ proti obchodovaniu. Je zodpovedná za skvalitňovanie a koordináciu mm, politík európskych inštitúcií, agentúr, členských štátov a medzinárodných aktérov e, na e, poli boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami monitoro, vypracovala aj novú európsku stratégiu na účely vykorenenia a potierania obchodovania s ľudskými bytostiami. Ja chcem ďako- poďakovať za jej každodennú prácu v tejto oblasti a za to, že medzi nás dnes prišla a že sa zúčastní um, sa zúčastňuje nášho vypočutia druhej diskusnej, druhého diskusného panelu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste ma pozvali. E, vážení členovia parlamentu, ja by som sa na úvod chcela poďakovať Európskemu parlamentu za úzkú spoluprácu za ostatné roky v tejto téme. Pani Hannibal povedala, že sme túto tému nikdy neopustili, sme sa nevzdali a myslím, že e, tento parlament to dokazuje rok po roku. Takže ďakujem pekne. Iniciatívu vítame, vítame aj správu, ktorá sa pripravuje, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice rodové hľadisko. Z diskusie Hlavne z toho, čo povedali poslanci, e, vyplýva to, že e, parlament a komisia e, veci vnímajú rovnako. My od začiatku hovoríme o tom, že obchodovanie s ľuďmi, že to je predávanie a kúpovanie žien, mužov, dievčat, chlapcov. Od samého začiatku sme hovorili o tom, že obchodovanie je e, veľmi rodovo založené že ho e, toto obchodovanie e, podporujú e, zisky a dopyt. Na tomto sme postavili naše úvodné premisy. Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, ja tu nechcem hovoriť o definíciách, Katrin to už robila, ďakujem jej. Len som chcela všetkým pripomenúť, že ide o obchodovanie za účelom sexuálneho zneužívania, ale sú tu aj e, ďalšie rovnako osudenia hodné formy, ktoré sú tiež rodovo špecifické. Obchodovanie napríklad v oblasti e, práce v domácnosti, služobníctvo na, potom na účely e, práce, potom na účely e, manželstiev, často maloletých, e, za účelom odobrania orgánov, nelegálne adopcie a tak ďalej. Čiže máme definíciu, ktorá tu už odznela a týka sa nielen žien, ale aj mužov, e, dievčat, chlapcov, trošku v, v inej miere a možno bude rôzne formy. O samotného začiatku, um, teraz som pokiaľ ide o môj mandát, sme hovorili o tom, že ide o štruktúrálnu formu uh, násilia na ženám, ide o porušovanie ich základných práv a slobôd. A teda to na rovnakom základe ako v prípade uh, mužov. No a pokiaľ ide o znižovanie dopytu, musíme zohľadniť rodový rozmer obchodovania s ľuďmi pri implementácii zákonov EÚ a e, tiež pokiaľ ide o nasledovanie cieľov smernice v súvislosti e, s dopytom. E, napríklad tá zraniteľnosť, vykorisťovanie, podpora a pomoc. Toto všetko sú prvky, ktoré spadajú do tejto oblasti a mala by ich zohľadniť aj správa parlamentu. Pozitívne je to, že za posledných 5 rokov tá roková dimenzia obchodovania, že táto sa dostáva čoraz viac do popredia a toto je dôležitá vec, e, zmena, ktorú vítam. Obchodovanie, to teda je smernica o obchodovaní, e, sa zameriava na obete, e, hlavne za teda ženy, deti a vždy je to podložené ľudskými právami. A nejde iba o slova, a to by som chcela aj demonstrovať. Máme aj údaje, či už sa nám to páči alebo nie. Máme dáta, ktoré poukazujú na určité tendencie a tie trendy sú jasné. 80% registrovaných obetí rôznych foriem vykoristovania sú ženy. No ak toto nedemonstruje tú rodovú dimenziu obchodovania, neviem ako inak by sme to e, mohli e, preukázať. 95% registrovaných obetí, teda kedy naozaj e, sa tieto obete identifikovali, obete sexuálneho násilia, tak to sú ženy. A 71% zase vykoristovaných na účely práce, to sú muži a chlapci Eh, čiže eh, tam je to trošku iné, ale aj to sa týka teda žien možno v menšej miere, ale týka sa to aj žien. A potom tu máme iné formy, kde ženy predstavujú 52 celkového počtu obetí. Ale rada by som eh, teraz tu vsunula takú informáciu a to, že ako by si tu konkurovali rôzne organizácie, pokiaľ ide o rôzne formy vykorisťovania obetí. A prosím, varujem vás, buďte obozretní, pokiaľ ide o tento fenomén. Bolo by naozaj dobré, aby sme sa zaobrali všetkými formami zneužívania a vrátania toho sexuálneho. Za posledné roky sa naozaj venovalo napríklad príklad, sa naučili práce, veľa pozornosti a veľa prostriedkov. Bolo to potrebné, museli sme pochopiť, aké sú príčiny, ako to funguje a tak ďalej, ale už je to vo fáze, kedy podľa mojich informácií obchodovanie eh, na sexuálne účely eh, je považované za citlivú otázku, ale čo tomu dáva takýto charakter. Veď nemôžeme e, si konkurovať a súťažiť o, o obete, kto je lepšia obeť, kto má viac obetí a tak ďalej, pretože všetky obete sú rovnaké, majú rovnaké práva. A komisia e, bola prvá, ktorá konzistentne hovorila, že je poutovania hodné, že napriek všetkým snahám, napriek úsiliu na regionálnej, národnej úrovni, medzinárodnej, európskej, napriek úsiliu riešiť e, obchodovanie so celnými úšovmi, že nemáme e, žiadne indície, ktoré by poukazovali na znižovanie tohto, tohto fenoménu. Je však potrebné si uvedomiť, že keď sa hovorí o rodovom rozmere obchodovania, že sa musíme zamyslieť nad ochranou z rodového hľadiska, ochranou obeti. Ako prechádzať rodového hľadiska tomuto fenoménu? Ako to teda z toho rodového hľadiska všetko uchopiť? Prostitúciu ako takú rozoberať nechcem, ale považujem sa citlivé, keď sa povie, že prostitúcia je vysokorizikový sektor, pokiaľ ide o obchodovanie. Ale čo je na tom citlivé? Polícia, s ktorou spolupracujem, keď mi oni povedia, že ak nie všetky, tak takmer všetky obete obchodovania sa ušeli, že e, pôsobia v sektore prostitúcie, tak naozaj prostitúcia je vysokorizikový sektor. Keď ja poviem, že rizikové je napríklad aj rybolov, tak nikto mu nepovie, že stigmatizujem e, rybárov, to sú hlavne muži. Prečo to e, takto nefunguje? E, takže myslím si, že na nás, na komisii je to, aby sme došli riešenie vo všetkých sektoroch. A potom údaje. Áno, Zase je to akoby taká súťaž, súťaž o percenta je to viac percentuál, lebo tam Eurostat hovorí, že 16% registrovaných žien tu je reč o registrovaných obetiach, registrovaných 16% sú deti. Tak čo mám povedať, povedal len 16%, veď čo to je, nevadí. Čiže je to iba o číslach, je to iba o údajoch, alebo sú za nimi konkrétni ľudia. Predračníci hovorili o obchodovaní na sexuálne účely, ale prosím, chápeme na to, že sú tu aj ďalšie e, formy zločinov, vrátanie násobných znásilnení. O znásilnení sa môže hovoriť, keď niekto je k sexuálnej aktivite bez súhlasu prinútený. Ale keď sa hovorí o obetiach, prosím, pochopte ma správne, vnímajte moje slova v kontexte, ja si myslím, že do toho procesu vstupujeme trošku neskoro, pretože keď hovoríme o obetiach, tak je to už vo fáze, kedy tá obeť, napríklad v prípade sexuálneho vykoristovania, bola už znásilnená. Možno viackrát. A pre týchto ľudí, a to hovorím ich slovami, lebo som s nimi hovorila, so ženami, s deťmi, ktoré boli predmetom kupovania a predaja ja som e, sa pýtala dievčaťa, malo 15 rokov, teraz má 15 rokov, má dvojreč, dvojročné e, dieťa v dôsledku znásilnenia a keď som sa jej pýtala, um, aké máš predstavy vo svojom živote, ona, že aký život. Takže ja súhlasím s poslancami Európskeho parlamentu, že tým kľúčovým slovom je prevencia. Prevencia, prevencia, aby sme neprišli neskoro. Ja som si poznamenala, čo povedala Rachel o, o tom záverečnom cieli, účely e, obchodovania s plným účelom, že to, za sexuálnym účelom, že toto je prostitúcia. A ja keď počujem, že ľudia hovoria o, o osobami, ktoré sú predmetom obchodu, e, ale toto je osoba, ktorá je osobou, ktorá nemá žiadne práva, ale obeď e, obchodovania táto už má práva a je potrebné tieto práva dodržiavať a dohliadať na to. Legislatíva v boji proti obchodovaniu a celá e, stratégia v tejto oblasti, o tej som tu už hovorila, nechcem to e, viac rozvádzať, ale chcem povedať, že rodový rozmer v oboch týchto nástrojoch je veľmi prítomný. Čo je obchodovanie? Pani Bridger veľmi jasne vysvetlila definíciu právnu, právnickú. Ja ale obchodovanie vnímam veľmi jednoducho. Podľa mňa ide o to, že ľudia zarábajú v legálnych a nelegálnych sektoroch a ide o dopyt. Niekto, kto využíva nejakú obeď na akúkoľvek formu, e, formu e, zneužívania a potom sa pozrie na tie, na tie zisky Takže ak ide o to, čo som spomínala, tak je potrebné vystupovať aj tie peniaze. Sú to tie peniaze, ktoré musíme vysledovať na rôznych úrovniach, k akým procesom dochádza a kto tieto peniaze má v ktorej fáze v rukách. Často sa strácajú, ale ILO odhaduje, že 150 miliard eur, dola, pardon, nie, eur ale dolarov e, ročne e, sa e, nachádza iba v tých legálnych sektoroch. Niekto hovorí, že o dopite hovoríme priveľa. Mm, ja ale mm, rada hovorím o dopite, pretože a podľa nášho práva členské štáty majú povinnosť znižovať dopyt a šíriť povedomie o tom fenoméne. Čiže ak mojou prácou je implementovať európske právo, tak toto je vec, ktorú musím neustále opakovať. A členské štáty tiež e, majú zvážiť kriminalizáciu tých, ktorí zneužívajú pri e, vlastne zneužívajú takéto osoby e, a pritom sú si vedomi ich situácie. My máme v našej stratégii e, kroky na vystupovateľnosť peňazí. Snažíme sa o to, viem, že Silvia sa k tomu ešte vyjadri, ale e, peniaze e, sú takým motorom e, pre dopyt e, a zase dopyt je motorom pre e, Eh, peniaze. Myslím, že Silvia to ešte eh, vysvetlí, čo tým myslíme. Ehm, takže aj pokiaľ ide o migráciu a o bezpečnosť, považujeme eh, otázku obchodovania ako ich súčasť. Hovoríme o organizovanom zločine, hovoríme o tom, že toto alebo zločin v tejto oblasti sa potom často presúva aj do iných oblastí. A teraz ako vyzerá situácia? Momentálne informácie máme z rôznych zdrojov, policajné zložky a tak ďalej v súvislosti s migráciou. Teda tie lode, ktoré zraniteľných do Európy privážajú, často privážajú aj mladé ženy napríklad spomínanej, zo spomínanej Nigérie. Čiže takéto prevádzačstvo môže naň potom nadviazať obchodovanie hoci na to máme rôzne právne nástroje, e, tak prevádzačstvo e, sa môže pretaviť e, do obchodovania a potom máme aj určité cesty alebo trasy, ktoré využívajú prevádzači rovnako ako obchodníci s ľuďmi. Platí to napríklad aj pre tú spomínanú Nigériu. A deti, zameranie sa na ne. To je veľmi dôležitá vec obete obchodovania, pokiaľ sú to deti, tak sa to s nimi ťahá. A keď niekto dovezie do Európy dieťa a Európou povie, že hodnota dieťaťa je asi 4 až 8 tisíc eur v obchodovaní, Niekedy to môže byť až 40 tisíc eur na dieťa. A ja mám pochybnosti, no, že či, ako sa tieto peniaze, ako sa toto peniaze zarábajú. Elaborate on children because I'm given very few minutes, but I will say Neviem, či to iba na účely eh, žobrania, alebo mm, aké formy sa tam potom uplatňujú. Máme teda aj informácie o rizikových skupinách. Eh, je to štúdia, ktorá hovorí o eh, deťoch a ich neužívania stolné účely, ako sa to potom ďalej vyvíja v vyššom veku. Hovorí sa o rodovej nerovnosti, diskriminácii a tak ďalej, že toto sú teda rizika Tie štúdie máme k dispozícii na stránke, je to relatívne nová vec. A čo sa plánuje? The trends report, the so-called trends report. A pripravujeme správu v zmysle článku 20. Členské štáty e, postupili správy týkajúce sa aktuálneho situácii v oblasti obchodovania s ľuďmi a my to teraz sumarizujeme na úrovni EÚ. Malo by, mali by k dispozícii táto správa v marci 2016 v zmysle článku 23. To pojednáva o transpozícii európskej legislatíve a e, očakávame aj zo strany Európskeho parlamentu vyjadrenie k tejto veci. E, e, smernica boja proti obchodovaniu bola transponovaná v plnej miere, to bolo potvrdené s výnimkou Nemecka. A v neposlednom rade koncipujeme správu o existencii národnej legislatívy zameranej na tých, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi. Chcem pripomenúť, pripomenúť poslancom a poslankyňam EPO, že máme aj smernicu o, o sankčných mechanizmoch, ktorá umožňuje e, e, postihovanie e, tých, ktorí vlastne zneužívajú obote pochádzajúce z tretich krajín. No a záverom, dámy a páni, ja chcem poznamenať, že v mnohých členských štátoch nie je e, nezákonné predávať a, obchodov, a, a, a kupovať ľudí, respektíve ich služby. E, jednoducho e, my nakupujeme tovar vyrábaný obeťami obchodovania s ľuďmi a to nie je nič nezákonné. Ja som nastavila túto otázku mnohokrát, adresovala som ich prokurátorom, generálnym prokurátorom a E, na to mi nedali odpoveď. Ďalšia oblasť trestnej činnosti, e, tí, a ide o ľudí, ktorí participujú na tom obchodovaní s ľuďmi a e, tí, čo akoby nepriamo participujú, nie sú trestaní. A čo by na to, Európsky parlament? Je to v poriadku kupovať, predávať ľudí? Je v poriadku kupovať služby takýchto obetí? Budeme podporovať beztrestnosť? tieto to spoločnosť, aké chceme žiť? No a musíme si uvedomiť, že tieto veci existujú a treba um, treba voči tomu vystúpiť legislatívnou cestou. mali sme eh, deviatý eh, deň eh, venovaný obchodovaniu s ľuďmi. Bolo to už po 9. krát, čo bol takýto deň deklarovaný. Veď Ehm, je to dôležitá vec, máme na to legislatívu, v neposlednom rade článok 18 e, zmienené primárnej e, legislatívy. Ak hovoríme o rodovej, rodovej dimenzii obchodovania s ľuďmi, komisia bola prvou inštitáciou, ktorá rozbehla štúdiu, ktorá sa mala do toho pozrieť hlbšie. Lancaster University uh, Silvia Wolby za univerzitu je tu prítomná. My sme zadali túto štúdiu a táto štúdia sa venovala tomu, o čom hovorila Mary Hannibal e, v súvislosti s uznesením z februára 2014. My sme teda zadali štúdiu a veríme, že spolu s vami e, sa podarí začiatkom roku robiť prezentáciu tejto štúdie, e, štúdii širšiemu publiku v EPE. No a ešte 10 sekúnd mi venujte. Chcem len deklarovať to, že e, nie obeti, ktorá by mala menšiu hodnotu. A to bez ohľadu na to, akej forme e, zneužívania e, je tá obeť vystavená. Všetci, všetci si zasluhujú našu plnú pozornosť. Myslím si, že ak hovoríme o, o, o tom, že je to citlivá otázka, haklivá otázka, na tomto nie je nič haklivé, o tom treba hovoriť je, e, e, musíme si uvedomiť, že často tieto obete padnú e, do, do tej pasce na ceste hľadania lepšieho života, ale nedočkajú sa ho. Máme predsa zodpovednosť za to, aby sme zabezpečili pre obete spravodlivosť a e, musíme mať v tom jasno, musíme mať jasno v tom, e, kto sú e, za tými obeťami, kto to, to spôsobuje. To je našou úlohou. Ďakujem pekne, pani Vasiado. Prepačte, že sme e, vám museli useknúť mikrofón, ale žiaľ, veci sa majú tak, že potrebujeme vytvoriť čas na to aj, aby boli nejaké otázky, aby, aby e, odznelo všetko to, čo má odznieť. Silvia Volby, profesorka e, sexuológie a a ona je aj predsedníčkou pre oblasť rodových štúdí na úrovni UNESCO, zastupuje Lancaster University a e, venuje sa teda aj problematike obchodovania s ľuďmi v EÚ. E, pani Silvia Volby je teda profesorkou Lancaster University v oblasti sociológie. Ďakujem. Je mi potešením byť vo vašom kruhu a priniesť vám hlas univerzity a preniesť ho na úroveň e, takéhoto verejného vypočutia. E, tá práca, o ktorej budem hovoriť, e, sa týka rodovej dimenzie obchodovania s ľuďmi. Budem hovoriť o, o, o dvoch rovinách. Jedna rovina, e, nový e, pohľad na problematiku obchodovania s ľuďmi a druhá rovina e, sa týka odporúčaní v tejto oblasti. Hovorím teda o správe, o štúdii. Tá, tá, táto správa bude publikovaná, i, i, nazýva sa e, Rodová dimenzia obchodovania e, s ľuďmi. Pan Európsky tým participoval na te, tejto štúdii sú tu traja eh, kolegovia, eh, ktorí sedia v publiku, pán Brian Francis, Karen Shire a Jude Towers. Eh, venovali sme sa predovšetkým aspektu prevencie a samozrejme predovšetkým otázke rodovej dimenzie. Prevencia je kľúčovo, kľúčovým aspektom európskej stratégie aj príslušnej smernice EÚ. EU ako teda chápeme my prevenciu? Ako vnímame tento pojem? Odporúčam vám, aby ste zahodili za hlavu to chápenie, že e, e, prevencia, e, o tom treba hovoriť v kontexte možnosti voľby ja mám na mysli e, reguláciu inštitúcií, predovšetkým reguláciu tých inštitúcií, ktoré zarábajú na obchodovaní s ľuďmi. A to je skutočne oblasť, ktorá spadá do vašej kompetencie, keďže vy ste orgánom, ktorý má regulačné pravomoci. Európska únia má e, veľmi špecifický spôsob a dôležitý spôsob chápania e, rodovej dimenzie. Je to zakotvené vo všetkých zmluvách, nariadeniach a smerniciach EÚ. E, ak hovoríme o rodovej, rodovom rozmere, máme na mysli aj rovnoprávnosť rodovú a zároveň aj špecifickosť a v tomto kontexte máme na mysli aj rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rodovú príslušnosť. Ďalej treba rodovú e, e, e, rovnosť v rozhodovaní. Aj máme na mysli oblasť zavádzanie rodového rozmeru do všetkých oblastí života, tzv. mainstreaming. No a musíme si uvedomiť, e, že je dôležitá dôslednosť, koordinácia v našich koncepciách, ak chceme eliminovať obchodovanie s ľuďmi. Ja budem hovoriť o e, e, všetkých tých najdôležitejších prvkoch. Začneme, ak hovoríme o prevencii obetiach, začneme s podporou potrieb obetí. Niekedy e, veci začínajú a končia tým, že pomáhame obetiam už po čine ale dôležité je pomáhať obetiam aj v skorších fázach. A to môže veľkou mierou prispieť k účinnej prevencii. Jednod, jednoducho predchádzame, robíme prevenciu opakovanej viktimizácii e, obete, ktoré cítia to zázemie, cítia tú podporu, e, dokážu e, presadiť viac na úrovni trestného stíhania a vôbec e, v, e, z hľadiska tvorby a ovplyvňovania verejnej mienky k tejto otázke. Máme mnoho e, detailných odporúčaní v správe, ja ich teraz nebudem čítať a prejdem rovno na stíhanie stíha, oblasť stíhanie nie, len, nie, nie je to len e, niečo, e, čo sama o sebe rieši veci, ale je to e, prostriedok, ktorý pomáha medzi iným aj pri prevencii. Policajné zložky, stíhanie, ako by sa obmedzovalo len na trestné stíhanie. Musíte si uvedomiť, že sú orgány e, činné v právnom konaní aj, na, aj mimo oblasti trestného konania. Je skutočne potrebné mobilizovať všetky e, zložky a o chvíľku sa budem tomu venovať bližšie e, trestné stíhanie je tá, je, je tá kľúčová oblasť, ale nie jediná oblasť práva, ktorej treba venovať pozornosť v tejto téme. Aj tu máme viacero e, detailných odporúčaní. Na čo však chcem sústrediť svoju pozornosť je tá, ten tradičnejší aspekt prevencie a to je venovať pozornosť dopytu e, dopyt musí byť znišený, pretože od toho dopytu sa odvíjajú všetky tie nežiaduce javy, o ktorých tu hovoríme. A o tom pojednáva aj článok 18 príslušnej smernice. Čo je dopyt? Veľmi často sa pojem dopyt zužuje na vzťah medzi individuálnymi kupujúcimi a individuálnymi predávajúcimi. A tým sa stráca to najdôležitejšie, a to sú tie inštitúcie, e, tie organizácie, e, ktoré na tom zarábajú. Máme na mysli akési tretie strany, ktoré sú veľmi dôležité, ale zdá sa, že unikajú z nášho hľadáčika v súvislosti s obrovskou politizáciou diskusie. My preto odporúčame, aby sme, sa venovali, aby sme venovali pozornosť regulácie tým organizáciám, ktoré na tom participujú. To vôbec nie je nejaká okrajová otázka, má sa to stať centrálnou otázkou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 všeličo sa skúša v Európe v snahe predchádzať obchádovaniu s ľuďmi, snažiť sa okresať chápadla organizácií, ktoré v tom pôsobia. E, e, Švédsko, Holandsko, Nemecko a mnohé ďalšie štáty sú inovačné, skúšajú všeliče z hľadiska nás ako akademikov je to veľmi dôležité. A e, potom, keď sa toto deje, máme možnosť porovnať, čo funguje a čo nefunguje. Hovoríme tu teda o istom trojuholníku e, e, a tým e, sa odvolávam na kolega, kolegu Briana, na, na kolegyňu Karen Shire Ehm, musíme sa zamyslieť nad e, vzťahom medzi obchodovaním s ľuďmi a prostitúciou. Čiže hovoríme o vzťahu medzi jednotlivými kupujúcimi a predávajúcimi. A je tu tá tretia zložka, ten tretí e, vrchol trojuholníka je organizácia, ktorá na tom profituje. Niekedy to profitovanie je z nájmu priestorov, kde sa tieto veci dejú existujú, ale aj iné prejavy. A e, treba venovať reguláciu všetkým aspektom. Mnoho z nich je podceňovaných. Chcela by som sa teraz trošku analyzovať postupy uplatnené v Nemecku alebo v Holandsku, kde došlo k mnohým nedorozumeniam. Niekedy sa veci chápu tak, že ide o dekriminalizáciu. E, to, čo zavádzajú ale to je príliš zjednodušené vnímanie, pretože tu sú prítomné prvky aj regulácie. E, zažili sme situácie, keď dekriminalizácia súčasne znamenala zvýšenú reguláciu. Musíme si uvedomiť, že toto sú inovatívne prvky a objavili sa nové koncepcie, veľmi zaujímavé a, te, a e, ja e, odporúčam, aby ste sa napríklad pozreli na to, čo sa deje vo Švedsku, aby sa predchádzalo o, e, obchad, obchodovaniu s ľuďmi, tak je, v Švedsku sa zakázala prostitúcia. Paušálne používajú sa na presadzovanie tejto zásady rôzne policajné zložky a okrem toho vo Švedsku e, rozpoznali, že práve mladí ľudia sú veľmi e, zraniteľné, aj keď vieme, že dospelosť, vek dosiahnutá dospelosti je 18, ale ale preto e, sa presadzuje názor, že ak sa kupuje sex, tá hranica dospelosti by mala byť posunutá z 18 na 21. Vidíte, že regulácia sa deje za demokratického tlaku a rozmienia sa to nadrobné na úrovni praxe a e, často je toto e, prezentované, ako by to znamenalo presný opak, dereguláciu. A e, my v Európe veľmi dobre chápeme zložitosť regulácie. My hovoríme, že dopyt žiada viac ako len priamých klientov. Čo to vyžaduje, dopyt a rozvoj dopytu, sú organizácie, ktoré z toho profitujú. Naznačili sme jednoduchý trojuholník, ale keď sa pozrieme podrobnejšie, ten trojuholník je zložitejší. Nemôžem viac hovoriť o Švedsku, o Švedsku ste už čo to počuli, chcem však s vami prebrať špecifika EÚ. Veľmi často naše diskusie sú ovplyvňované e, dianím v USA. USA presadzuje úplne iný postup v tejto veci. V EÚ sme systematicky dekriminalizovali predaj sexu. Prostitútky nie sú e, nie sú, e, nekonajú proti zákonu. My sme skutočne posudzovali, čo toto prinieslo, temer vo všetkých členských štátoch my sme dokázali oddeliť dekriminalizáciu predaja sexu, pričom vo väčšine členských štátov zachovali kriminalizáciu e, mm, zarábania z prostitúcie, zarábaní na prostitúcii vo väčšine členských štátov považujú za nezákonné e, profitovať z prostitúcie e, iných ľudí, čiže je to zneužívanie iných osôb na výkon prostitúcie za účelom profitovania. Toto je veľmi dôležité chápanie, veľmi dôležitý posun. Odsúvame sa teda od individualizácie predaja a kúpy. Vo Švedsku teda e, došlo ku e, kriminalizácii tých, ktorí nakupujú sex Musíme si uvedomiť, že predovšetkým je dôležité to, e, postihovať tých, ktorí zarábajú na prostitúcii iných. A mnohé členské štáty už získali určité skúsenosti e, z takéhoto riešenia, teda ťažia z obsahu smernice aj z protokolov e, OSN. Američania absolu- postupujú absolútne iným spôsobom. Amnesty International a iné e, medzinárodné organizácie e, zväčša e, zmiešavajú jablka s rúškami, čiže kriminalizácia tých, ktorí poskytujú sex, je akoby to isté ako kriminalizácia tých, ktorí profitujú z prostitúcie i osôb, ktoré sú im podriadené. Musíme si uvedomiť, že Európa má špecifikum v tom, že my máme e, regulačné zásahy, ktoré sú veľmi adresné a veľmi a, a, e, e, s, s presným zámerom. A tu máme niekoľko odporúčaní tiež. Musíme si uvedieť, že princípy rodovej rovnosti sú alfa a omegou európskeho projektu. Niekedy e, je to vnímané, ako keby to bola nejaká samostatná zbierka niekde na boku, ale ak bude, bude to systematicky uplatňované nielen pri obchodovaní s ľuďmi, ale aj pri e, otázkach bezpečnosti aj e, pri e, otázkach e, vnútorného trhu a jeho štruktúry, tak potom sa nám podarí generalizovať dopad tých koncepcií, ktorých kostrov je rodová rovnosť. A je tu niekoľko konkrétnych vecí, ktoré chceme hlásať a, presadzovať práve v kontexte toho, že tá rodová rovnosť bude v aktivitách, ktoré sú proti zneužívaniu ľudí, ktoré je proti profitovaní z prostitúcie iných ľudí. No a toto je už dimenzia, ktorá má aj svoje svoju ekonomickú váhu. Máme špecifické oblasti, kde odporúčame určité merania. Potrebujeme teda lepšie, presnejšie dáta. Potrebujeme eh, eh, koherenciu týchto princípov vo všetkých stratégiách, akčných plánoch a potrebujeme eh, skutočne princíp rodovej rovnosti presadzovať vo všetkom. A je tu špecifická stránka, špecifický prvok EÚ, ktorý nemôžeme porovnávať s ničím iným. Dekriminalizácia predaja, to je v poriadku, ale, a zar, a ty treba si uvedomiť, to nie je synonymom dekriminalizácie tých, ktorí profitujú z predaja e, sexu. A našim konečným koncovým cieľom je e, uzavrieť kruh obchodovania e, s ľudskými bytostiami. Ďakujem. Ehm, ďakujem veľmi pekne. Bolo to naozaj veľmi veľa informácií. Je mi ľúto, že vás musím naháňať, ale tlmočníkov tu máme len do 13.05. Mám tu jednu otázku, ktorej dám e, prednosť, pretože potom budeme musieť prejsť do angličtiny. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že už čas nemáme. Chcela som preto len poďakovať a chcela som sa spýtať pán Vas, pani Vasiliu, koordinátorky za EÚ. Nuž, e, ja, keď som začala pracovať v parlamente pred šiestimi rokmi, tak som si uvedomila, že toho veľa urobeného nebolo, pokiaľ ide o obete. Um, mám na mysli všetky obete. Ja um, ja som predtým pracovala s obeťami terorizmu a vždy sa vždy spolupracujem s podpornými centrami pre obete, ale keď som sem prišla, tak nič vtedy pre obete neexistovalo. E, vtedy bola pripravená smernica, bol, za, mm, bol spustený European Protection Order, teda Európsky ochranný príkaz a mm, bola pripravená smernica na podporu pomoc obetiam a táto smernica um, je o tom, že je vydaný príkaz a um, táto je vydaný pre túto osobu, pre tento obeď, e, vydaný tento príkaz, ale tento príkaz neplatí len v jej štáte, ale platí aj v inom európskom štáte. To znamená, že mm, keď a e, keď teda, keď, keď to bolo ešte predtým, tak e, jednoducho bolo e, nebolo času robiť všetky tieto postupy, to znamená, že bolo, bolo potrebné urobiť niečo veľmi jednoduché, veľmi jednoduchý právny nástroj. Konečne to máme v rukách a práve sa implementuje táto smernica, prešli tri roky. Um, ja sa chcem spýtať, čo plánuje urobiť pani koordinátorka, pretože táto e, smernica v sebe zahrňa aj istý balíček. Hovorí sa tam o obetiach, žena, ktoré boli obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami a m, mm, ešte možno, to, možno aj pán Herikson by nám mohol povedať, že či policia vie niečo o tejto smernici, pretože my sme hovorili v smernici aj o e, policajnom vzdelávaní, vzdelávaní sudcov. To je všetko zásadné, pretože oni budú tými, ktorí budú v kontakte s obeťami a ktorým sa udeje niečo, keď budú v inom štáte. Čiže hovorilo sa tam aj o tzv. individual assessment a títo odborníci budú musieť vedieť, e, čo sa deje s týmito obeťami, bude ich treba chrániť, čiže nejde každá, každá z obetí môže byť iná, môže mať iné skúsenosti a prešla iným utrpením, čiže bude ja by som naozaj chcela rada teda vedieť aj o ženách, deťoch, e, utečenských táboroch a najmä počas tejto utečeneckej vlny, e, ktorej sme svedkami, vieme, že tam dochádza k násiliu a tak ďalej. Naozaj mm, e, je zrejme, že prichádza viac, viac mužov zároveň než žien a deti. takže keby ste mi to mohli objasniť, pani Moren, ja súhlasím s vami, súhlasím s vami s tým, ako ste ukončili svoj druhý, svoje druhé vystúpenie. Zas, je zásadné, aby politici rozumeli tomu, čo je dobré a čo zlé, aby sme vedeli medzi tým rozlišovať. Ak by sa Všetko by bolo jednoduchšie a v univerze e, obeti e, sa to, sa to vidí. Ja, ja sama som obeťou terorizmu, čiže ja, ja, mne, ja to keď ste hovorili, ja som to cítila až v žalúdku, cítila som to vo vnútri a rozumiem tomu, keď hovoríte, že vám nerozumejú a často politici mm, mm ja som tu ja chcem brániť záujmy obetí, ale len chcem povedať, že sa to deje a e, obete nemajú žiadnu lobby, jednoducho nie sú, nie sú spoločne silné, takže v tom, tom, tom je ten zásadný problém, ktorému tu čelíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja si myslím, že sa musíme rozlučiť s tlmočníkmi. E, dúfam, že teda je to v poriadku, ak e, to pôjde teraz po anglicky